Drahí kolegovia, poprosím, aby ste si sadli na svoje miesta. Otváram zasadnutie nášho výboru. Program schôdze máme totiž veľmi nabitý. Pokiaľ ide o program schôdze, poprosím vás, aby sme ho prijali a niekoľko zmien by som chcel navrhnúť najprv do neho na základe návrhu Guardie Zabal Rubial, jej správy Fondy EÚ pre rodovú rovnosť. Budeme prerokovať hneď po oznámeniach predsedu. Ak tomu nič nemáte, tak tým pádom môžeme schváliť program schôdze takýmto spôsobom. Dnes ráno koordinátori sa stretli tak, ako mali a stanovili spravodajcov, pokiaľ ide o správu pre Financial Rules, Applicable a tak ďalej. Bude to pani Gresl, ktorá bude spravodajkyňou v mene výboru pre rozpočet. A keďže ide o spoločnú prácu s výborom pre, kontr- e, pre rozpočtovú kontrolu, tak výbor pre rozpočtovú kontrolu dezignoval pána Richarda Svoca, ktorý bude spravodajcom našej kolegyne. Takisto by sme, sme stanovili spravodajcov pre Future Perspective for Technical Assistance Assistance and Cohesion Policy a bude váš predseda, práve ten, ktorý to bude mať na zodpovednosť a potom ďalšie, ďalšia správa, visibility performance a tak ďalej. Tam e, to bude stanovisko EPP sa bude venovať tomuto stanovisku. Pokiaľ ide o náš výbor, ktorý by sa mal vyjadriť k trom nástrojom, ktoré sa týkajú investičného externého plánu. Bude to EFSD, ospravedlňujem sa, SAD, čiže socialisti sa budú venovať správe k Európskemu fondu pre pretrvalo udržateľný rozvoj spoločne s výborom DV. A ďalšie nástroje budú takisto v kompetencii skupiny SD pani Gardia Zabal Rubial. Pokiaľ ide odchod pani Georgievi ako komisárky, ktorá je poverená rozpočtom a ľudskými zdrojmi, tak sme sa zamýšľali nad vypočutím pre jej následníčku alebo následníka a to by sme mohli, ako náhle ukončíme práve prebiehajúci rozpočtový rok, e, môcť zorganizovať. Pokiaľ ide o misie a delegácie, takisto aj pokiaľ ide o vypočutia počas roku 2017, rozhodli sme sa zmeniť harmonogram, pokiaľ ide o naše výjazdy. E, mali by sme ísť do Severného Írska na konci júlo, na konci júla počas Tyrkicového týždňa. Vtedy írsky parlament nezasadá a tak e, to bude v maji. Naopak, tá misia, ktorú sme mali mať v maji do Palestiny, tak bude v júli. Pokiaľ ide o vypočutia, rozhodli sme sa ešte pridať jedno vypočutie o dopadoch Brexitu a tiež pokiaľ ide o zorganizovanie medziparlamentného týždňa, ktorý sa bude konať 30.31. Eh, 31. januára a 1. februára budúci rok, tu sme sa rozhodli, že navrhneme na program schôdze pre plenárku vlastné zdroje ako dopad Montyho správy, to, čo už bolo predtým publikované. A pokiaľ ide o workshopy v rámci nášho výboru, chcem eh, spomenúť tri parlamentné výbory, ktoré by mali sa tomu venovať. EMPL, ECON a výbor pre rozpočet. My budeme mať taký špecifický workshop, ktorý sa bude venovať no, plneniu viacročného finančného rámca, ktorý sa bude venovať aj mm, tým e, nesplneným e, záväzkom a takisto aj projektu Omnibus. Tiež pokiaľ ide o vyplačenie v rámci kontraktu s pánom Kevantom Bradleym. 22. oktobra nebudeme žiadať o výmenu názorov, pokiaľ ide o článok 123 ďalšie európske agentúry. A toto sú rozhodnutia, ktoré som vás chcel informovať. Vzhľadom na to, čo bolo povedané, chcem odozdať teraz slovo pani Gardia Zabiel Rubial, aby nám odprezentovala svoju správu o fondoch pre rodovú rovnosť. Máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Najprv by som chcela sa ospravedlniť za to, že som žiadala, aby sme posunuli hneď po oznameniach predsedajúceho, avšak e, musím potom odísť, pretože sa musím zúčastniť zasadnutia iného výboru a nemohla by som potom odprezentovať eh, toto svoje stanovisko. Takže veľmi som rada, že ste mi takto vyhoveli. Ako som už povedala, ide o um, správu, ktorá sa týka fondov EÚ pre rodovú rovnosť. Nemôžeme poprieť to, že Európska únia uh, má záväzky, pokiaľ ide o presadzovanie rodovej rovnosti, hodnot a takisto aj v rámci svojej základnej charty ľudských práv, takisto je aj pravda. A musíme to uznať, že toto úsilie, ktoré vykonáva Európska únia aby dosiahla túto rodovú rovnosť, v posledných rokoch sa pretransmovalo do takého slabého prúdu, nebolo to dostatočne naštartované, tak ako sme to už povedali. A napríklad, keď sa pozrieme na poslednú správu Európskeho eh, svetového eh, pardon, Svetového pracovného fóra, pokiaľ ide o, o situáciu od roku 2008 a o, takisto aj mzdovú rovnosť medzi mužmi a ženami. Nepodarilo sa nám vôbec pokročiť vpred, čiže 8 rokov sme na tom pracovali a nepodarilo sa nám odstraniť eh, ten, túto nerovnováhu medzi odmeňovaním mužov a žien. Jediná alebo jediný štát je Island, ktorý nám uh, nedodal uh, štúdiu a jej uh, výsledky, pretože my sme dostali len informácie, že niekedy ženy v Island, na Islande e, pracujú e, e, pracujú zadarmo aj 14 hodín v rámci týždňa a vôbec nie sú za to odmenené, čiže nie musíme dosiahnuť niečo, aby teda preto teploby nepracovali zadarmo. Je potrebné urobiť niečo preto, aby teda tento, táto nerovnováha, pokiaľ ide Kedy začínajú pracovať títo, tieto ženy? Začínajú pracovať vždy o tej istej hodine ráno, ale od 14. hodiny pracujú zadarmo. Na rozdiel od mužov. Ja som to pochopila, že e, až e, od pondelka prestávajú už byť platené. Toto je náš spôsob, ako to chápeme, aj keby sme to mali ukázať e, práve ako veľmi dôležitá je táto téma, keď sa snažíme to zakomponovať aj do e, rozpočtových e, rokovaní. Čiže to znamená, že muži aj ženy pracujú no, rovnako, ale od 14. hodine po obede ženy ako by pracovali iba zadarmo. Takže dopady tejto nerovnováhy medzi mužským a ženským odmeňovaním musíme sa je venovať seriózne z toho aspektu E, pohľadu žien, aby sme zabezpečovali nielen sociálnu spravodlivosť, ale celkovo aj ekonomickú spravodlivosť, aby sme zabezpečili konkurencieschopnosť. Máme k dispozícii jednu, nedos, jednu nedávnu štúdiu Eurofund, kde hovorí, že 370 tisíc eur predstavuje suma, e, ktorá je dopadom práve e, straty spôsobené práve nerovnakým eh, odmeňovaním mužov a žien. Takže toto sú údaje, ktoré máme k dispozícii. A mnohé medzinárodné inštitúcie a organizácie hovoria, že je potrebné naozaj zabezpečiť eh, seriózne rovnaké odmeňovanie mužov a žien a odstraniť tento rozdiel, ktorý v súčasnosti eh, počas 21. storočia a ďalej funguje. Nebudem ďalej zachádzať do hĺbky, chcela som len načrtnúť ten kontext Aké sú tie podmienky, o čom vlastne hovoríme, keď hovoríme o nerovnosti v odmeňovaní mužov a žien? Pokiaľ ide o toto stanovisko, tento výbor by mohol požiadať eh, v rámci tohto stanoviska, ktoré predkladám, aby rozpočtové linky jasne vyšpecifikovali, aké sú ciele, pokiaľ ide o rodovú rovnosť, aby sme vyšpecifikovali, ktorá časť rozpočtu bude dedikovaná na to, aby sme tieto ciele dosiahli. Chcem takisto poprosiť, aby e, finančné ciele zohľadňovali e, v rámci rozpočtu EÚ e, dosiahnutie týchto cieľov v rámci rodovej rovnosti, a aby sa aj zabezpečila realizácia monitoringu, ako aj analýzy alebo štúdie prieskumu. No, teraz máme k dispozícii 200 tisíc eur na to, aby sme sa venovali otázke rodovej nerovnosti. Toto už je dobrý signál, ale vzhľadom na tie údaje, ktoré máme k dispozícii a ktoré som vám tu odprezentovala, by tieto finančné zdroje mali byť navýšené v rámci ďalšieho viacročného finančného rámca. Chcem teda poprosiť, aby sme v rámci celého programového obdobia Európskeho rozpočtu od roku 2020 sa venovali v každej otázke rodovej rovnosti. Určite je tu určitá politická vôľa pracovať na rodovej rovnosti medzi mužmi a ženami, ale eh, o tejto politickej vôle by sme mali prikročiť aj k vytváraniu konkrétnych nástrojov, ktoré by nám boli k dispozícii a k takému rozpočtu, ktorý by transformoval práve tieto ciele aj do praxe. Ďakujem pekne a dúfam, že mi zašlete vaše pripomienky, predložíte svoje návrhy, ktoré naozaj poslúžia preto, aby sme túto rodovú nerovnosť znížili. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem za túto prezentáciu a teraz otváram výmenu názorov pani Claire Budi. Thank you very much. And, uh... Ďakujem pekne. Chcela by som túto príležitosť využiť na to, aby som sa Ajder poďakovala za jej stanovisko, lebo je to moja správa vo FAMku, ktorej sa vzťahuje toto stanovisko. Takže naozaj veľmi vítam vaše stanovisko. A často to býva tak, že prostriedky EÚ sú jediné v istých krajinách, ktoré vôbec majú nejaké rodovo špecifické prvky. Ale po celej EÚ Často máme veľmi dobré slova na papieri, ale tá realita je trošku iná. Čiže tá prax často nedostane e, tým slovám. Takže to stanovisko je veľmi dobre naformulované, je veľmi jasné a aj špecifické, pokiaľ ide o kroky, ktoré je možné z našej úrovne prijať, aby sme dosahovali náležité výsledky, pokiaľ ide o ten zámer rodovej rovnosti prostredníctvom využívania rozpočtu EÚ. Ďakujem. Merci. Ďakujem. Myslím, že pani Moody vysvetlila a vyjasnila aj to, čo vlastne my veľmi silne cítime. Odovzdám slovo pani Gardy ja, Zabal Rubial. Pani Múri e, práve spomínala tú, ten rozdiel medzi tým, čo je medzi aktami a činmi, ale pokiaľ ide o presunutie alebo zakomponovanie tohto do rozpočtu na roku 2017, kolega, vyjadrite sa k tomu. Ďakujem pekne. Áno, musíme sa ešte trošku viac zamyslieť spoločne nad tým, ako gender budgeting skonkretizovať. Lebo stále to tam vidím ako požiadavku parlamentu, ja s tým súhlasím, pokiaľ ide o koncept, ale keď e, sa pýtam, keď som bol spravodajca pre rozpočet, tak e, som sa toho ujal a pýtal som sa kolegov, kolegyň, čo sa v tom vyznajú, čo konkrétne sa dá urobiť, čo ten gender budgeting konkrétne znamená v praxi. Keď sa pozrieme na tie čísla, na politické ciele EÚ 2017, tak čo to konkrétne znamená? A ešte som taký bezradný, lebo výskum na tému, čo sa dá naozaj urobiť, ten zatiaľ nebol dostatočne úspešný. Áno, abstraktne sa dá povedať, áno, podporovať veci, ktoré sú viac na prospech ženám. Ale čo to presne znamená? A keď sa pýtam na konkrétne príklady, hovoria mi, dobre, napríklad v mestách eh, musí byť MHD, lebo menej žien ako mužov má vlastné auto, čiže skôr sú ženy odkázané na verejnú dopravu. Čiže keď sa podporí verejná doprava v mestách, tak je to gender budgeting. Dobre. Ale to ešte neodpovedá na tú otázku, ako sa má gender budgeting na európskej úrovni robiť. A toto je naozaj vec, ktorá ma znepokojuje. Ja hľadám tú odpoveď. Náš výbor zadal štúdiu, ktorou sa budeme zaoberať Čiže nejakou štúdiou, ktorá by mala e, príklady z členských krajín alebo z krajín OECD, kde sa takéto niečo podarilo. Takúto štúdiu by sme mali zadať, lebo ja som sa snažil, ale mm, hoci som uplatňoval fantáziu, nič sa mi nepodarilo konkrétne vymyslieť. Čiže to je taký apel na nás všetkých. E, gender budgeting, ako ho konkrétne do politiky pretaviť, e, ako konkrétne robiť rozpočtovú politiku s týmto aspektom. Ďakujem. enfin dans les rémunérations des collaborateurs. Tak pokiaľ ide o odmaňovanie našich spolupracovníkov, dúfam, že tam nie sú rozdiely v odmaňovaní mužov a žien v rámci Európskeho parlamentu a Európskej únie. Pán Depre, ktorý bol v roku 2016 spravodajcom za rozpočet EÚ, nie je tam diskriminácia? Zistená? Určite tam je, pán predseda, ale nebol som poverený na to, aby som ju hľadal nebola aspoň viditeľná alebo nebola zaznamenaná úradne. Nie, nie, robím si srandu. My samozrejme všetci súhlasíme s cieľom absolútnej spravodlivosti a rovnoprávnosti vo všetkých oblastiach medzi mužmi a ženami. A absolútne sa prípajam k tým usmerneniam, ktoré tu boli navrhnuté zo strany našej pani, našej pani spravodajkyne, pani Gardia Zabel Rubial. Jedna otázka eh, k obsahu a jednak sematike. Poprvé, myslím, že už nemôžeme hovoriť o pohlaví, hovoríme o rode. Ale tie eh, ukazovateľe, možno, že je to len preklad, hovoríme o rodovo špecifických črtách a, a ukazovateľoch, ale v podstate doslovný preklad je črty, ktoré sú špecifické podľa pohlavia, doslovne. E, takže keď budeme hovoriť e, radšej o rodovo špecifických črtách, tak e, potom by to malo byť prerozdelené možno podľa ľudí. Ja s tým nemám ťažkosti, aby som používal slovo pohlavie, ale chcem uprosniť, že to už nie je tá správna terminológia a myslím, že by sme sa mali snažiť to zmeniť aj v našich prezentáciách. A potom k obsahu. Druhá otázka v bodu 2 tohto stanoviska vy žiadate, aby tie ukazovatele, a myslím, že to sú tie obavy, ktoré boli práve vysvetlené našim eh, všeobecným spravodajcom, hovoríme o špecifických rodových ukazovateľoch, alebo teda ukazovateľoch špecifických podľa pohľavia. Hovoríme, že by to malo byť pre všetky činnosti eh, eh, na úrovni EU zakomponované. To je však príliš ďaleké ten dosah, ako to môžeme zhodnotiť, eh, ja neviem, objekt, pardon, cieľa niektorých eh, programov a potom aj výsledky vo všetkých fázach a vo všetkých aktivitách, každých krokoch. Keď máme nejaký projekt, ktorý má v, alebo je zložený z mnohých krokov, z mnohých podetáp, Neviem, či viete potom vytvoriť špecifické rodové ukazovatele pre každú aktivitu, pre každú činnosť, alebo tu, bude tu problém s terminológiou, alebo je tu problém s tým, že máme zase pred sebou tú oblúdu byrokratického zaťaženia. Takže myslím, že by sme to mali možno trošku preformulovať, aby to bolo jasné, že tie ciele e, tých projektov by mali mať tieto ukazovatele e, v rámci výkonu realizácie tohto projektu a mali by byť overiteľné, avšak pre všetky aktivity a fázy tohto projektu, verte mi, že trošku som z toho šokovaný, keď si predstavím, aké veľké bremeno by to mohlo predstavovať. Vidíte, práve sme na pomíkove, pani Kardia Zabal Hrubial. S tými cieľmi samozrejme všetci súhlasíme, aby sme zjednodušili ten postup, ale keď napríklad v rámci verejných obstarávaní, pretože Európska únia stráca čas, alebo teda väčšinu času sa venuje verejným obstarávaniam a keď tam budú špecifické rodové ukazovatele, ktoré budú zakomponované do každého verejného obstarávania, predstavte si tú obrovskú dokumentáciu, ktorú budú musieť ľudia ktorí sa zúčastnia na verejnom obstarávaní obstarávateľia dodať, tak to si neviem predstaviť. A potom samozrejme eh, v prípade každého podnikateľa myslím si, že ten sa bude snažiť zohľadniť eh, toto rodové hľadisko Pani Gardia Zabal, chcete ešte niečo povedať na koniec? Áno, ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja som nežiadala o slovo, aby som zareagovala na moja ju kolegyňu Claire Mu, pretože absolútne chápem, hlavne na základe tých ďalších vysvetleniach, čo ste chceli povedať. To práve muži vám to vysvetlili, áno? Áno, tak je to. Môže to byť problém takisto aj s informovaním alebo s vysvetlením pretože ten eh, prvý komentár, ktorý spomenul pán Depre, to je, myslím si, že otázka problému s prekladom. Eh, možno, že tam bolo gender specific v angličtine, ale to eh, možno závisí od každého jazyku, pretože v mojej krajine, v mojom jazyku, my z toho nerobíme napríklad až takú nejakú veľkú vedu. Treba to proste sa snažiť harmonizovať aj v politike v španielčine sa používa tento termín. Pokiaľ ide o ukazovatele, pri všetkých aktivitách a pri všetkých fázach. To neznamená, že to má byť vo všetkých fázach a vo všetkých uh, cieľach, uh, cieľoch a akciách a tak ďalej. A, a našim cieľom nie je, aby sme zväčšovali ešte administratívne bremeno, ale chceme uh, zabezpečiť informovanie a chceme mať také kritéria v rámci európskych programov, kde sa zohľadní tento rodový ukazovateľ a čo pomôže znížiť e, tieto nerovnováhy, túto nerovnováhu. E, viete, e, všetci máme treba pri každom projekte hodnotenie, akú pridanú hodnotu donesie tento projekt a tak ďalej. Napríklad európsky rozpočet je pridaná hodnota Európskej únie, pretože keby sme ju nemali, tak eh, ako by sme fungovali toto isté, by malo platiť pre eh, všetko ostatné. Ak sa nám nepodarí dosiahnuť, že rodová politika bude mať aspoň jeden ukazovateľ, ktorý sa budeme snažiť zakomponovať tam, kde eh, je veľká nerovnováha alebo veľká rodová nespravodlivosť, tak nerobíme dobre nie, že to chcem zakomponovať do každej fázy alebo do všetkej každého kroku aktivity, činnosti eh, na úrovni EÚ, ale ide o to, aby sme mali naozaj ukazovatele pre jednotlivé projekty a na základe eh, týchto ukazovateľov by sme mohli hodnotiť aj tieto projekty. A potom, pokiaľ ide o údaje, neviem, že či eh, sa nám podarilo už to dosiahnuť, tú rovnosť v vypracovaní napríklad, to, čo hovoril pán Depré, boli by sme sa, možno, že by sme sa už e, potom z toho zbláznili. Čiže to je to isté, keď máme také špecifické politiky, napríklad pre mládež alebo pre utečencov, alebo keď vypracováme nové európske politiky, mali by sme túto rozpočtovú časť tam zakomponovať a takisto tá by mala obsahovať práve tieto rodové ukazovatele. Takže súhlasíme, hej? Dobre, dobre. Takže som rád, že sme takto sa dohodli a to môžeme uzavrieť. Je tá štúdia, ktorá bola zverená jednému externému subjektu, bolo to veľmi zaujímavé vypočuť si ich závery, keď išlo, predstavte si všetky tie aktivity, ktoré by sme mohli, alebo činnosti v rámci tejto štúdie vykonať, tak by to mohlo spôsobiť oveľa väčší zmetok. Keď ide o teda tento toto konkrét, túto konkrétnu správu. Pozmeňujúce návrhy budú predložené koncom novembra, 8. decembra budeme o tom hlasovať a potom na výbore pre ženské práva sa tomu budete venovať 14. decembra. Ďakujem pekne pani Gardia Zabal Rubial za túto správu. Vyvolalo to veľmi zaujímavú výmenu názorov, určite sa budeme k tomu môcť vrátiť. A teraz pôjdeme ďalej k oznámeniu týkajúc týkajúcemu sa nákladov neexistencie agentúr EÚ, dôležitých pre vnútorných trh. Jans Geier bol menovaný za supervizora tejto štúdie a teda mu odostávam slovo, aby nám aj eh, predstavil experta Jacka Mannera, ktorý nám tiež odprezentuje výsledky tejto správy. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, ja v tomto výbore v posledňu splňam rôzne úlohy. Ako stály spravodajca pre agentúry som mal pocit, že by bol dobrý nápad navrhnúť takúto štúdiu a teším sa, že koordinátori boli rovnakého názoru. Kolegyne, kolegovia, Parlament pred viacerými rokmi nechal vyhotoviť štúdiu The Cost of Non-Europe, bol názov po anglicky, čiže keď to približne preložíme, aké náklady by vznikli, keby už neexistovala Európska únia. No a tam sa to prerátavalo, čo všetko, o čo všetko odbremenuje EU členské štáty, tak tá konečná suma bola obrovská, 10, pardon, tisíc tisíc miliárd, tisíc miliárd to bolo, ktoré sa existenciou EÚ usporia v národných rozpočtoch, tým, že určité regulačné postupy prebiehajú centrálne na úrovni EÚ. Takže e, z toho sme vychádzali, keď sme sa rozhodli, pozrime sa na to, ako je to s agentúrami. Ja som bol vtedy uh, takým uh, nováčikom vo výbore pre rozpočet, pozvali ma do televízie a posledná moderátorky bola, kde by ste vy sporili? No a to ma to trošku zaskočilo, nevedel som hneď odpovedať. Akože viem, že v našom rozpočte nie je až toľko priestoru na sporenie. Často máme dosť rozumné nápady o tom, čo sa má s tými peniazmi a teraz tie peniaze niekde uberať to úplne odpovedalo môjmu svetonázoru. Tak som tam niečo zakoktal a potom na záver interviu eh, som sa jej pýtal, eh, čo ona mala um, na mysli. Ona povedala, no však všetky tie agentúry, ktoré máme, veď kopu z nich ani nepotrebujeme. No a od tej chvíle eh, túto tému trošku sledujem a keď sa hovorí s euroskeptikmi, tak tí požadujú dosť svojvoľne zrušenie tej agentúry, tej agentúry, jedna, druhá a inteligentnejší argument ako agentúr je veľa, som doteraz teda veľmi nepočul. Takže áno, naozaj dáva zmysel pozrieť sa na to, či všetky agentúry ešte splňajú tú svoju povinnosť, tie úlohy, ktoré im boli stanovené, a či tie úlohy ešte vôbec sú aktuálne. Ale je potrebné sa uistiť aj o tom, že tá práca, ktorú agentúry robia, že táto naozaj predstavuje európsku pridanú hodnotu. A o toto aj išlo, keď som zadával túto štúdiu, teda pozrieť sa na to, keby určité úlohy, ktoré teraz splňajú agentúry v súvislosti s vnútorným trhom, keby e, sa tieto úlohy mali teraz riešiť inak, buď to cez členské štáty, 28 regulačných orgánov a tak ďalej, alebo keby to mala robiť komisia, či by to nakoniec bolo plusové číslo alebo minusové. Takže už som napätý a teším sa na prezentáciu výsledkov tejto štúdie. Ďakujem pekne. Pán Jacques Malan, tento, na, tú, na to vaše napätie ste odpovie. Máte slovo. Pán Malan. Well, thank you, thank you very much indeed. Ďakujem pekne za vaše pozvanie dnes sem, aby som odprezentoval výsledok štúdie o tom, čo by stála neexistencia agentúr s relevantnosťou pre vnútorný trh. Upozorňujeme, že tieto výsledky iba predbežné. Ešte stále sme v procese finalizácie štúdie. Ešte to chvíľku potrvá. Myslím, že veľmi jasne je to tam aj napísané na začiatku tej správy, že to ešte nie je konečná verzia. Takže prosím, eh, takto ten text aj vnímajte. Ako chcem postupovať počas tých 15 minút, čo mám v dispozícii. A chcem vám poskytnúť istý prehľad o cieľoch štúdie a metodike a potom odprezentujem aj závery, a teda zistenia a z toho vyplývajúce vyvodené závery. Takže aké ciele sme sledovali pri tejto štúdii? Boli také štyri hlavné. Poprvé, pozrieť sa na dopady existencie agentúr na európsky rozpočet a na národné rozpočty teda posúdiť, či tieto dopady by boli iné, keby sa zvolili alternatívne riešenia na rovnaké aktivity a rovnaké služby na národnej úrovni, teda keby sa to nerobilo cez agentúry, ale inak. Po druhé, ale súvisí to s tým, to sú teda náklady a prínosy. Po tretie, prínosy ktoré vyplývajú z toho, že agentúry zohrávajú úlohu pri harmonizácii, štandardizácii naprieč e, Európskou 28. A potom sme sa tiež zaoberali pridanou hodnotou pre kľúčových aktérov ako národné orgány, ale aj tretie strany, firmy a tak ďalej a medzinárodné organizácie. Táto štúdia sa obmedzila na 7 agentúr Máte to tam vypísané. Je to ELIPO, teda duševné práva, potom e, liečivá, letecká bezpečnosť, chemikálie a tri e, agentúry Európskeho finančného dohľadu, e, bankový orgán ESMA a EOPA. To sa týka teda dôchodkov a poistenia. Náš výskum prebiehal 2 či 3 mesiace a naozaj sme využili rôzne nástroje. Bola to diskusia s agentúrami priamo, s národnými orgánmi, s firmami ako napríklad Airbus, s asociáciami, združeniami, napríklad Európska federácia agentúr v oblasti farmaceutického priemyslu a tak ďalej. Stručne k metodike, ktorú sme zvolili. Pán Ger spomínal štúdiu o nákladoch neexistencie Európy. A my sme sa zaoberali podobnou otázkou, ale uplatnili sme trošku inú metodiku ako v tej inej štúdii. Tá štúdia predtým, tá sa zameriavala skôr na náklady nezavršenia procesu, kdežto v našej štúdii o nákladoch e, neexistencie agentúr, tam sme riešili to, čo už existuje, teda tieto agentúry, a teda kladme sa skôr, sa stalo, keby teda druhy zrazu neexistovali. Čiže tá perspektíva bola trošičku odlišná. Mali sme tu tri také hlavné scenáre, z ktorých sme vychádzali. Po prvé, to je status quo, teda zachovanie existujúcej situácie, štruktúry, teda sú náklady týchto siedmých agentúr. A druhý scenár, to je ten scenár best case, najlepší, alebo možno najmenej, naj, najmenej zlý. A potom máme tretí, ten druhý scenár, ktorý znamená ten najhorší scenár, najhorší prípad, e, kedy by prevzali úlohy agentúr e, národné úrady, ale pokiaľ je vzájomné uznávanie, tak toto by e, zostalo zachované. To je teda ten scenár 1 a potom scenár 2, to je ten najhorší prípad, najhorší scenár a to by znamenalo, že už nebudeme mať vôbec žiadny regulačný rámec, pretože vzájomné uznávanie e, sa postupne zloží, nebude fungovať a v tej situácii by členské štáty museli replikovať štruktúry vo väčšej miere a čo je možno dôležitejšie, firmy, ktoré využívajú agentúry, tie by sa museli obracať na samostatné agentúry v rôznych členských štátoch, aby mohli registrovať svoje produkty a služby. Takže Rád by som stručne e, prebral všetky tri možné scenáre. Zameral by som sa na tie dva, ktoré sú pre vás najzaujímavejšie. Čiže keď sa pozrieme na situáciu, ako je, to je taký východiskový scenár, sedem agentúr, ktoré sme riešili, tieto majú dokopy ročný rozpočet trošku viac ako 1 miliarda eur, čo je asi 13 celkového financovania všetkých európskych agentúr. Ale dôležité je zdôrazniť to, že relatívne malé percento z toho ide z európskeho rozpočtu. Je to asi 80 miliónov eur iba, pretože mnohé z týchto agentúr e, sami generujú príjmy a takto pokrývajú náklady svojho fungovania tým, že vlastne vyberajú poplatky od organizácií, ktoré využívajú ich služby. Čiže keď sa pozrieme napríklad e, na e, agentúru EMA e alebo ELIPO, tak tam až 90 ich rozpočtu pokrýva súkromný sektor, teda svojimi poplatkami za služby, ktoré tieto agentúry po celej Európe poskytujú. V prípade tých agentúr finančného dohľadu tak tam tá závislosť na rozpočte EÚ je oveľa vyššia Napríklad, keď sa pozrite na EBA, tam bol ročný rozpočet 2015 asi 13 miliónov eur, z čoho 48% bolo z európskeho rozpočtu. Ale náklady tých agentúr tie nejdú hlavne z európskeho rozpočtu, ale z iných zdrojov. Takže čo by sa udialo, ak sa nič nezmení? Čo by sa zrejme udialo, keď sa nič nezmení? My sme hovorili s tými agentúrami a máme pocit, že ten celkový objem zdrojov, ktoré majú, sa zrejme zníži, ale zároveň sa zvyšuje ich produktivita. Máme štatistiky od väčšiny z nich a z nich vyplýva, že objem žiadostí, patentov, produktov a tak ďalej, čo musia spracovať každoročne, tak to rastie, rastie ročne asi o 50 pričom ich náklady sa znižujú. Niektoré agentúry z týchto siedmých zvýšia náklady, to sú hlavne tie posledné tri, tie dohľadné, dohľadové a tie ostatné tam dochádza k znižovaniu nákladov postupne. Ale celkový, celkový objem nákladov vo všeobecnosti klesa. Teraz poďme teda k tým dvom scenárom, ktoré som stručne predstavil v úvode. A teda, keby regulačný rámec zostal zachovaný, ale funkcie, ktoré splňovské agentúry tie by znova prevzali subjekty v členských štátoch, tak odhadujeme v tejto fáze nášho výskumu, že by to zvýšilo náklady o asi 160-170 miliónov eur ročne. 160-170 miliónov eur ročne, keby sa úlohy európskych agentúr dostali do členských štátov. Z čoho vyplývajú tieto dodatočné náklady? Je potrebné zakladať nové entity, nové subjekty v určitých krajinách? Bolo by to teda potrebné? A museli by prebrať existujúce agentúry nové e, úlohy. A tieto náklady e, by sa mohli prejaviť rôzne v členských štátoch. Napríklad, pokiaľ ide o bezpečnosť dopravy, tak e, tam je dosť e, pravdepodobné, že keby neexistovala Európska agentúra, tak by viacero krajín, Francúzsko, Nemecko, Spojené kráľovstvo, kde teda letecká doprava je veľmi rozšírená, tak tie by prevzali e, gro zodpovednosti za kontrolu bezpečnosti e, na prospech aj iných členských štátov. Ale v iných prípadoch, napríklad agentúra pre patenty, tak tam je pravdepodobné, že všetky krajiny by museli zvýšiť záťaž ich národných agentúr, ktoré teda už existujú. Takže e, to rozdelenie dodatočných nákladov v prípade tohto scenára, toto by záviselo od e, dôležitosti príslušných sektorov jednotlivých členských štátoch, tých sektorov, ktoré pokrývajú tieto agentúry v členských štátoch. E, Záležilo by to od významu tých trhov pre firmy, ktoré momentálne na registráciu tých produktov používajú, používajú európske agentúry. Teraz ten druhý scenár to je situácia, kedy by agentúry neexistovali. V budúcnosti by potom aj ten regulačný rámec postupne sa začal rozpadať, zanikať, došlo by k erózii vzájomného uznávania. A z našich zistení vyplýva, že prvé štyri z tých agentúr, hlavne ale všetky, by museli začať registrovať svoje produkty v rôznych eh, krajinách, teda firmy, ktoré využívajú ich služby, museli registrovať svoje, svoje produkty v rôznych krajinách, čo by eh, dosť zvýšilo mm, tie náklady neexistencie agentúr. Lebo keď sa pozrieme na tie národné poplatky, ktoré by sa vyberali, hoci v mnohých prípadoch sú nižšie, keď sa na to pozriete individuálne podľa národných agentúr, keď budete musieť pokryť všetky členské štáty alebo aspoň istý počet a v každej registrovať svoj produkt, tak sa to samozrejme navýši. Tie e, poplatky sa kumulujú a celkovo by boli vyššie, ako keď sa obratíte na jednu jedinú európsku agentúru. My sme zagregovali výsledky našej analýzy na úrovni EÚ a vychádzame z toho, že pre druhého scenára kedy by firmy museli osloviť viacero agentúr v rôznych krajinách na registrovanie svojich produktov. Toto by bolo asi 500 miliónov až 1 miliarda eur dotočných nákladov pre európsky priemysel a toto je dosť podstatná suma a úplne zatieňuje to menšie číslo, ktoré som spomínal. V prípade prvého scenára to bolo asi 160 e, e, miliónov nad rámec toho čísla, ktoré som práve poskytol. Boli by tam tzv. skryté náklady pre európsky priemysel, pretože nejde iba o to, že budú musieť platiť ďalšie poplatky, ale ide aj o to, že sú tu určité interné náklady, príprava napríklad žiadosti v rôznych jazykoch, pre rôzne agentúry v rôznom formáte, pokiaľ ide o certifikovanie ich produktov pokiaľ ide o čas, tak sme v dispozícii a zdroje, tak sme dispozícii. Nemohli sme sa naozaj detálne zaoberať týmito tzv. skrytými nákladmi, ale z informácií, ktoré sme stali od firiem, vidíme, že by to bola dosť podstatná suma snáď ešte aj vyššia ako tá suma poplatkov platených národným agentúram na registráciu produktov. A čo tu ďalšia vec, tretia dôležitá, a to je to, že keď sa snažíme kvantifikovať náklady neexistencie agentúr, že to je veľmi ťažké urobiť v prípade tých posledných troch agentúr, tých troch finančných agentúr. Skoro až nemožné nejako to vyčísliť, aké prínosy majú tieto agentúry pre posilnenie stability finančného sektora EÚ. A tiež je dôležité povedať, že v prípade všetkých týchto agentúr sú tu e, ďalšie náklady, ktoré nie sú jasne priraditeľné a ktoré by sa mohli navýšiť, keby tie agentúry neexistovali. Všetky tie agentúry s dôležitým repozitárom, napríklad e, koncentráciou know-how, napríklad EMA, agentúra pre liečivá, má asi 4,5 e, tisíca e, agentov, národných expertov, databázu, tiež sú tam dôležité informácie v jej databázach, od národných štátov eh, a sú prístupnejšie rýchlo, sú prístupne rýchlejšie ako v prípade národných eh, databáz. Potom sú tu rôzne národné úlohy týchto agentúr, napríklad pokiaľ ide o e, leteckú bezpečnosť, tak by sme sa vrátili dokonca až do 60. rokov, e, pokiaľ ide o bezpečnosť, lebo každá krajina by mala rôzne systémy, pokiaľ ide o certifikáciu e, lietadiel, ktoré vstupujú do vzdušného priestoru EÚ, z krajín mimo EÚ, všade by to boli trošku iné úpravy a tak ďalej. A potom európsky e, producenti, aj pre nich zohráva veľmi dôležitú úlohu EASA e e, tým, že poskytuje technické informácie organizáciám mimo EÚ, pokiaľ ide o európske produkty, ktoré sú už u nás certifikované. Takže to by boli ďalšie komplikácie, ktoré by nastali. Keby sa tie agentúry zatvorili, tak by to malo dopady pre lokálne ekonomiky v príslušných krajinách, kde sa tie agentúry momentálne nachádzajú. Čiže týchto 7 agentúr, 3500 pracovných miest je to asi dohromady. Niektoré z nich by vznikli samozrejme inde, zrejme tu v Bruseli, aby sa prevzali funkcie, ktoré agentúry momentálne splňajú a už by ich teda nesplňali. To sú funkcie, ktoré by sa týkali podpory prípravy politík, aby teda e, rozhodovateľia v Bruseli mali potrebné informácie. Čiže niektoré z tých funkcií e, by sa presunuli zrejme do Bruselu. Takže priame straty pracovných miest by mohli byť dosť e, značné tých krajinách a boli by tu aj nepriame straty eh, príjmov, eh, pardon, pracovných miest, teda dodávateľia už eh, napríklad týchto agentúr by prestali existovať alebo by museli prepušťať vzhľadom na zníženie záťaže a tak ďalej. Ešte je možné zobrať takú alternatívou, že by časť e, úloh zrušených agentúr, e, agentúr splňala komisia. Komisia by mohla samozrejme pribrať nejaký personál na splnenie týchto úloh, ale bolo by to dosť zložité e, v tom prostredí rozpočtových obmedzení, v ktorom sa nachádzame. A tiež otázka nezávislosti politického poradenstva a teda politického rozhodovania. Aj tam by to mohlo sa stať problematickým, keby sa tieto funkcie nejakým spôsobom kombinovali. Na záver, celkové závery e, nášho výskumu, našej štúdie. Ešte raz opakujem, ešte stále finišujeme, e, našu správu finalizujeme, čiže to ešte nie sú konečné zistenia. Ale naozaj bez pochyb z našej perspektívy e, zo štúdie vyplýva, že náklady využívania agentúr sú nižšie, ako by boli náklady, keby sa to funkcie presunuli na úroveň členských štátov alebo do komisie. Je dôležité zvorazniť to, že kvantifikácia týchto úspor je veľmi zložitá, pretože to situácia, s ktorou konfrontovaní nie sme, ktorá neexistuje, čiže niečo predpovedáme, predpokladáme. A ešte posledná vec. Je potrebné to vnímať širšie, než ako týchto sedem agentúr, lebo viete, že tých agentúr je viac, nielen týchto sedem, eh, ktoré tiež zohrávajú svoju úlohu, pokiaľ ide o vnútorný trh a jeho fungovanie. A my si myslíme, že ak teda táto štúdia bude považovaná za napomocnú, že by bolo fajn, keby sa to rozšírilo na náklady a prínosy aj ďalších agentúr, ktoré mm, sú relevantné v tejto oblasti. To je všetko z mojej strany. Ďakujem pekne za pozornosť a som k dispozícii pre vaše otázky. Ďakujem pekne. Pán Gajer ešte dostane slovo. Ak teda chce niečo povedať, že, ste, že s napätím čakáte, tak to napätie už sa to uvoľnilo, pán Gejer? Trošku vás to uspokojilo, čo ste si vypočuli? Áno, ja som s tým príspevkom veľmi spokojný, aj s tými výsledkami, alebo e, naozaj, pokiaľ ide o tie e, indície, teda pokiaľ ide o vyčísliteľné a nevyčísliteľné úspory, ktoré predstavujú tieto agentúry pre fungovanie interného trhu, aj pre konkrétne služby, ktoré sa splňajú centrálne a nedecentralizovanie v Európskej 28. A naozaj ma to prekvapilo, že to z veľkej miery nejde z rozpočtu EÚ alebo z iných verejných rozpočtov. A ešte aj to, že tie náklady, ktoré by sa tak obrovsky zvyšili pre podnikateľské subjekty, že toto je naozaj obrovská suma, až jedna miliarda eur. Toto číslo ma naozaj dosť prekvapilo, že je teda až takéto vysoké. Takže toto je vec, ktorá sa v politickej argumentácii naozaj dá použiť. Posunie nás to vpred. A keď sa bude diskutovať o týchto výsledkoch štúdie trošku hĺbkovejšie, tak myslím, že aj to vnímanie tých agentúry významu sa snať posilní. Tieto agentúry, a to tá štúdia jasne ukázala, tie sú veľmi dôležité pre ten sektor, s ktorým spolupracujú. Myslím, že tá bezpečnosť letovej prevádzky, že tam to je dosť zjavné a taktiež v prípade liekov, že tieto agentúry sú dôležitým partnerom pre firmy, ktoré chcú prístup na trh. Tam je to naozaj rozhodujúce. Pokiaľ ide o zabezpečenie mm, kapacít týchto agentúr, tak je dôležité si toto číslo naozaj sprítomniť, pokiaľ ide o cenotvorbu tých poplatkov, či by sa prebytky týchto agentúr možno mohli použiť na financovanie iných agentúr alebo dostať nejako do rozpočtu. O tom sme už hovorili, ja spomínam si na to, aj kolegom to pripomínam. Ale pokiaľ ide o letecký priemysel v EÚ, tak e, spomínam si, ja som s ním bol v kontakte, keď som robil stanovisko o EASA. A spomínam si na jednu vetu, kedy predstaviteľe povedali, že výška poplatkov je pre nás sekundárna. E, primárne je to, ako rýchlo tá agentúra reaguje, ako rýchlo pracuje, ako rýchlo poskytne službu priemyslu. Čiže ako rýchlo vydávať certifikáty, aby sa mohli dostať na trh nové produkty. A ja si myslím, a ja to aj spravím, že by sme si mali ponechať trošku viac času, zahlbiť sa do tej štúdie a potom, pokiaľ ide o úlohy, rozpočet, a štruktúru tých e, nariadení, aby sme e, preto to sa vybavili dostatočnými argumentami. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz pán Zdechovský, nech sa páči. Ďakujem, pane predsedajúci. Ďakujem, pán predseda. My vo výbore pre kontrolu rozpočtu pomerne podrobne každý rok sledujeme agentúry a výsledky ich práce a Sme pomerne kritickí a nekompromisní. Nenecháme si vždy nahovoriť, že všetko je v poriadku a ideme aj do detajlov. No a mnohokrát sme neudelili absolutorium, keď sa nám niečo nepáčilo. A naozaj hovorím to sám za seba. EPP som dlhodobo standing spravodajca pre túto oblasť, takže som mal možnosť jednotlivé agentúry navštíviť. Navštívil som ich už 19. Chodím po celej Európe a naozaj vždy, keď e, prídem do nejakej agentúry, snažím sa tam stráviť čas minimálne pol dňa, zistujem, ako pracujú, aké majú problémy. A sledujeme to aj z hľadiska absolutória v priebehu posledných 3-4 rokov. Takže ja by som asi nemal až taký problém odpovedať ako pán Gajer na otázku novinárov, na čo tie agentúry slúžia, pretože ja ich vidím ich naozaj neuveriteľne vynikajúcu prácu a ich veľmi profesionálne týmy. To, čo však agentúry absolútne postradajú a čo je ich chyba, za čo ich treba kritizovať a zvážovať vždy predtým, než im dáme peniaze, je ich neschopnosť tie veci predať je to neschopnosť ukázať, že robia vynikajúcu prácu. Trochu ma mrzí, že pán Jack Malan nepredložil výslednú štúdiu, že predložil štúdiu, ktorá je takmer finálna a ja naozaj budem netrpezlivo čakať na to, kým nám predloží reálny záver. Samozrejme, ja som absolútne presvedčený o efektivite európskych agentúr. Keď bude 28 eh, agentúr v Európe posudzovať bezpečnosť lietadiel. To je veľmi aktuálna téma. Ja som sa pohyboval v Čechách v tejto sfére 12 rokov a tých odborníkov je tam naozaj toľko, že by sa dali spočítať na prstoch dvoch rúk. A pokiaľ oni budú posudzovať špeciálne záležitosti týkajúce sa niektorých lietadiel, tak to nebude možné. Ja to ani nehovorím o štátoch, ako je Cyprus, Malta. Neviem, koľko tam máte odborníkov. Dúfam, že ma tu kolega potom pred dverami nezmláti, že som ho kritizoval. Ja to nemyslím ako kritiku. Je to fakt. Veľmi veľa malých štátov, ako Luxembursko či Pobalské krajiny nie sú schopné obsiahnuť takúto problematiku. A ja by som bol veľmi rád, pokiaľ by sme boli schopní vyčísliť prínos. Napríklad počítať, koľko by stálo, keby sme mali 28 jednotlivých agentúr, ktoré by robili túto prácu. Bol som v agentúre pre potraviny. Tie týmy tam naozaj intenzívne pracujú. Napríklad rýchlo výmeny informácií, efektivita je úžasná, oveľa vyššia, než pokiaľ by vedľa seba 28 členských štátov sa pokúšalo niektorú vec zakázať alebo skúmať z rôznych uhlov pohľadu. Som veľmi rád, že sa venujeme tejto téme. A ocenil by som, pokiaľ by sme sa k tej téme mohli, pán predseda, čo najskôr opäť vrátiť. Domnievam sa totiž, že agentúry celkovo sú pokladom Európskej únie, avšak žiaľ Bohu, ten poklad je zakopaný veľmi hlboko v mysli európskych štátov. Merci. Qui d'autre souhaite intervenir? Ďakujem. Kto by sa ešte chcel ujať slova? Monsieur Margan. Pán Margan, nech sa páči. Ak je to možné, tak áno, ďakujem za slovo. Len eh, niekoľko konkrétnejších otázok. Mne sa zdá, že by bolo zaujímavé vedieť, eh, čo s tým ďalej, pretože máme tu jeden eh, základný vstupný prvok, máme tu teda otázku agentúr, ale bereme za samozrejme, že funkcia alebo teda obsah kompetencií týchto agentúr je v zmysle toho, čo by malo byť eh, na úrovni EÚ. Ja si myslím, že áno, alebo verím v to, ale myslím si, že by, niekto by nám mal vysvetliť, eh, či táto hypotéza je správna alebo nie, aby sa naozaj overilo, že či tá uh, funkcia stojí za to, aby mohla byť uh, riadená alebo harmonizovaná na európskej úrovni a nie na národnej úrovni. Uh, a teda na základe tohto by sme mohli zvažovať rôzne možnosti, ako použiť jednotlivé nástroje, pretože ak máme tieto agentúry v prípade niektorých eh, agentúr, môžeme sa na tou funkciou zamyslieť. Prečo nie? Mnohé z týchto funkcií eh, totiž to znamenajú to, že niektoré členské štáty nemajú takéto agentúry. Avšak mohla by to byť e, funkcia, ktorú by sme mohli relatívne zvážiť. A možno, že niektoré tieto agentúry tiež by mohli značne ušetriť, keby sa snažili tematicky zakomponovať. Keďže máme ten obrovský počet agentúr, tu hovoríme o siedmich, e, nie o všetkých, tým sa nevenujeme, ale chceli by sme vlastne získať trošku také operatívnejšie riešenie, pokiaľ ide o značné ušetrenie, aby tieto štruktúry boli zakomponované do tých eh, väčších eh, nejakých sektorových organizácií. Možno, že aj ďalšia iná možnosť by tu bola, iné riešenie a to, že eh, tie služby, ktoré tu poskytujú tieto agentúry, tak by boli zohľadňované ako všetky ostatné náklady. Ako to býva bežne v štátnej administratíve väčšiny členských štátov, tak ako aj u nás. Prečo by to tak nemalo byť? Ak tieto oddelenia sú teda realitou, sú potrebné, dobre sú, tak je potrebné, aby znašali tiež takéto náklady. Ak nie všetky, tak aspoň väčšiu časť. Pretože je to potrebné. Myslím si, že všetky, ale teda obe tieto otázky by eh, stali za to, aby sme sa nad nimi zamysleli. A možno, že túto štúdiu by sme mali prehlbiť aj na všetky ostatné agentúry, o ktorých sme zatiaľ nerokovali. Ďakujem. Merci, monsieur Maragall. Ďakujem, pán Maragall. Pán Denano. Mňa by zaujímalo, prečo ste si vybrali práve tieto agentúry. To sa o chvíľu dozvieme. Ešte nejaké ďalšie otázky, pripomienky? Nevidím nikoho, že by sa hlasilo slovo. Predsa pán Depre. Ďakujem za slovo, pán predseda. V prvom rade by som chcel povedať, že ma teší ten záver. Obávali sme sa, že sa dopracujeme k záveru, že európske agentúry by boli drahšie a predstavovali nižšiu efektívnosť mm, scenár 1. Čiže je to veľmi dobrá správa. Mám dve otázky, ktoré súvisia aj s tým, čo povedal pán Maraga. Otázku by sme si mohli položiť, aký je dodatočný náklad pre niektoré agentúry, nehovorím, že to platí pre všetky sektory, ale ktorý je doplňujúci náklad pri vytváraní istých agentúr, kde v prípade, že niektoré činnosti by mohla, by mohla vykonávať e, štátna správa. Nehovorím, že to platí pre všetky sféry, samozrejme pre niektoré oblasti sú potrebné samostatné agentúry. Ale teda pripájam sa k pánu Maragalovi. Tomuto sa štúdia nevenuje. Myslím si, že by sme mali odlišovať medzi sektormi, kde potrebujeme nezávislý orgán ale vy, a kde to nespadá práve pod kontrolu štátnej správy, ale v niektorých iných prípadoch by to nemuselo nutne byť takto. No a po druhé, pokiaľ ide o náklady a rozpočtový plán, náklady, pokiaľ ide o rozpočet únie a porovnanie s členskými štátmi sa znížil prosím som tomu, že sú tu poplatky, ktoré platia ľudia, ktorí vyžadujú služby od týchto agentúr. Avšak istý počet agentúr nemá takýto typ zdrojov. Čiže bolo by tam rovnaké zdôvodnenie aj pre tieto agentúry? Rád by som si týmto bol istý zatiaľ, ale nie som. Už sa nikto nehlási o slovo, takže kolegovia, ak dovolíte. A ja položím otázku ste, boli ste schopní sa ubezpečiť, že naozaj každá z týchto agentúr je užitočná, pretože niekedy vyvstáva dojem, že e, vytvoríme agentúru len preto, aby niektorý členský štát mal na svojom území agentúru. Čiže naozaj je každá agentúra užitočná a má pridanú hodnotu. A mali ste možnosť overiť, keďže existuje Európska agentúra, že vďaka tej, jej existencii už potom neboli potrebné E, služby verejnej správy alebo z činnosti agentúry, ktorá by mohla existovať v tej ktorej krajine. Čiže táto agentúra naozaj predstavovala mm, redukciu nákladov. Jedna španielská agentúra EU Intellectual Property Office je prebytočná. A keďže existuje takáto agentúra na celoeurópskej rovni, tak potom čo tie národné agentúry sú prebytočné? Ako na toto vplýva e, racionalizácia? Takže nech sa páči, poprosím nášho hostia, aby odpovedal na túto otázku. Naozaj Stručne, aha, pán Malan, pretože máme naozaj nabitý program. Ďakujem pekne za slovo. Niektoré otázky e, mi neprináleží odpovedať, ale budem sa venovať ostatným. To the extent that we um, were able to determine that a number of them are cutting their budgets back, they're actually doing. Áno, chápem vašu otázku. Myslím, že sa dá povedať, že sa zlepšuje výkonnosť e, tých agentúr, ale my určite nehovoríme, že nie je priestor na ďalšie znižovanie nákladov alebo zlepšovanie efektívnosti. Tiež platí to, že tie agentúry možno nie sú úplne dobré, pokiaľ ide o komunikovanie ich pridanej hodnoty, ktorú oni prinášajú. Čiže vyhodnocujú samozrejme podľa nariadení, ktorými sa zriaďujú určité vyhodnocovania vo všeobecnosti súhlasím s tým, že sa im necelkom darí prezentovať svoju pridanú hodnotu. Tá otázka, e, ako fungujú tie agentúry, ktoré ne, mm, nevyžadujú poplatky, to je zaujímavé. A ja chápem, že agentúra pre bezpečnosť trhu, ktorá je jedna z tro, troch e, agentúr finančného dohľadu, ktorú sme skúmali, sleduje e, možnosť zavedenia poplatkov agentúr, ktoré, e, agentúram, ktoré sa venujú kontrole trhu. Myslím si, že to je dôležité. Možno by sme sa mali venovať práve tejto otázke, či je možné, aby agentúry vytvárali príjem aj zo, vďaka poskytovaniu svojich služieb a nielen, aby čerpali z európskeho rozpočtu. Potom tiež tá otázka, ktorá tu práve zaznela, či by sa isté časti príjmu mohli vrácať do, do rozpočtu. Myslím si, že z nášho hľadiska sa dá povedať, že je náročné kvantifikovať benefity existencie týchto agentúr versus činnosti členských štátov. Keď chceme zohľadniť náklady a benefity. Myslím si, že sa nám však podarilo nájsť veľmi jasný konsenzus nielen medzi samotnými agentúrami, ale aj medzi európskymi spoločnosťami, firmami, ktoré e, používajú služby týchto agentúr. A shodli sme sa na tom, že tie agentúry zhlávajú dôležitú úlohu že naozaj uľahčujú tú oblasť, kde je dôležitá sfera vzájomného uznávania noriem. Čiže pre, pre, pre, pre podniky, pre spoločnosti je, je zjavné, že tu uh, dochádza naozaj k významnej miere e, úspor. Ďakujem ešte spravodajca, ktorý dostane posledné slovo. Už nemám vôbec čo doplniť, pán predseda. Bien. Rečník hovorí bez mikrofónu. Nous allons passer à la seconde. Prejdeme teraz k druhej téme. nášho programu. La mesure de la, de la mise en œuvre des politiques. Euh, Takže téma znie náklady každého eura vynaloženého z rozpočtu EÚ na vykonávanie politik Európskej únie v rôznych členských štátoch. Tuto štúdiu má na starosti pán Muresan. Takže nech sa páči, máte slovo. Môžete uviezť štúdiu. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som sa chcel poďakovať týmu, ktorý pracoval na e, vypracovaní tejto štúdie, ktorá sa týka nákladov, ktoré vyvstávajú na úrovni e, štátnych orgánov, pokiaľ ide o prístup k rozpočtu EÚ. Pán predseda, rád by som sa poďakoval vám osobne za vami vynaloženú snahu smerom k tomu, aby táto štúdia mohla existovať, pretože tým výskumníkov, ktorí pracovali na tejto štúdii, Eh, využívali informácie od Európskej komisie. A musím to tu zdôrazniť. Generálne riaditeľstva mm, nie celkom ochotne poskytovali e, pardon, precízne informácie týmu, ktoré tým potreboval na svoju prácu, ale práve vďaka vám a vďaka podpore podpredsedničky pani Georgievi, vďaka tomu tie údaje nakoniec dostali výskumníci k dispozícii. Za to sa vám chcem, pán predseda, poďakovať a chcem sa aj poďakovať pani podpredsedničke Georgieve, ktorá sa ubezpečila, že naozaj získame potrebné informácie, aby táto štúdia mohla vzniknúť a aby aj parlament mohol vykonávať svoju úlohu, pokiaľ ide o kontrolu a dohľad nad e, Európskou komisiou. Teším sa veľmi na prezentáciu. Rozsahom štúdie bolo, identifikovať náklady, ktoré beneficienti, národné orgány musia e, sledovať, keď chcú mať prístup k EÚ a chceli sme sa pozrieť na rozdiely, ktoré existujú medzi programami, ktoré spadajú pod priame, priamy manažment alebo vzdelaný manažment. V niektorých prípadoch sú tie náklady príliš vysoké pre beneficientom, najmä pokiaľ ide o celkovú sumu, ktorú by v konečnom dôsledku z európskeho rozpočtu čerpali. Pokiaľ byrokratická záťaž a náklady sú v niektorých politických oblastiach príliš vysoké, môže to odradiť beneficientov od toho, aby žiadali o, európske, o financovanie z európskych fondov. Dospeli sme k zaujímavým záverom. Pokiaľ ide o projekty v rámci priameho manažmentu, kde je ten rozmer naozaj rozsiahlý, tak je jasné, že náklady, ktoré vyvstanú pri žiadosti o EU fundy, sú menšie než väzba medzi nákladmi a celkovým rozsahom programu pre napríklad malý a stredný podnik. Táto štádia nemá za cieľ byť celkovým hodnotením správy EÚ, chceš skôr identifikovať možné problémy, možné riešenia a e, rozšíriť overené postupy, aby sme docielili lepšiu implementáciu projektov, aby sme sa ubezpečili, že naozaj tie peniaze sa dostanú beneficientom jednoduchším a rýchlejším spôsobom, ale samozrejme v kontexte e, inteligentného finančného manažmentu kde môžeme zaznamenať a zabrániť podvodom. Pán predseda, takže toľko na úvod. Teším sa na prezentáciu a aj na diskusiu, ktorá bude následovať. Ďakujem, takže teraz by som chcel prizvať e, expertov z Deloitu, aby nám predstavili tie hlavné línie a zdravím aj členov komisie, takže kto sa máme slova? Ďakujem, pán predseda, vážené poslankyne, poslanci. Je mi cťou vás previesť e, cez hlavné kľúčové zistenia tejto štúdie. Účelom štúdie je poskytnúť pochopenie, ako fungujú náklady súvisiace s EU grantami a zabrániť e, nedostatkom, ktoré z tohto vyvstávajú. Takže museli sme sa pozrieť na existujúci regulačnú situáciu v oblasti správy e, grantov. Robili sme to na základe údajov, ktoré sme získali od členských štátov komisie a od beneficientov. Na základe týchto údajov sme dokázali identifikovať e, to, čo vedie ku efektivite nákladov a vypracovať odporúčania, ako ktorým sa o chvíľu dostanem. Štúdia sa sústreďuje na e, istom počte grantových programov. Je to oblasť konkurencieschopnosti pre rast a pracovné miesta, potom ide o hospodárskú, sociálnu, územnú koheziu a potom o udržateľný rast. Čiže venujeme sa zhruba dvom tretinám celkových grantových programov. Čiže je to významné číslo. Ako všetci viete, zjednodušovanie, harmonizácia, regulácia správy e, grantov bola kľúčovým dôvodom pre beneficientov z grantov. Nariadenia EÚ e, obsahujú všeobecné pravidlá a špecifické pravidlá, ktoré riadia oblasť fondov. Museli sme zohľadniť rozdiely medzi pri rozdeli v podstate jednotlivých grantov. Finančné nariadenie vypracováva usmernenia a odporúčania, ako dosiahnuť zdravé prostredie pre správu programov fondov. Avšak každý program má svoje vlastné špecifické pravidlá na úrovni samotného programu. Brali sme do, úvahy, špecifika týchto programov a prípadné možné administratívne bremeno, ktoré vyvstáva. Týka sa to napríklad povinnosti vypracovania správ, kontrolných opatrení či princípov e, preplácania nákladov. Samozrejme, je, je logické, že niektoré pravidlá sa líšia, pravidlá na program pre mobilitu študentov sa nemôžu riadiť tými istými, mm, takisto ako, ako e, napríklad cez nadnárodné výskumné programy. Čiže preto je potrebné tieto zohľadňovať. Nie je možné vždy za každých okolností harmonizovať na úrovni všetkých e, grantov. Keď sa pozrieme na ten proces, ten je veľmi podobný, pokiaľ ide o všetky programy. Všeobecný proces je taký, že uvidíte to aj na, na priesvitkách. E, ten hlavný proces pozostáva z troch častí. Poprvé, je tu výzva na na podávanie návrhov, potom implementácia grantu a na záver uzavretie grantu či projektu. A tu, či už ide o priamy manažment, zdieľaný manažment, úlohy aktérov v týchto postupoch sa budú líšiť, budú sa líšiť v závislosti od výkonných agentúr, generálnych riaditeľstiev, národných agentúr a či členských štátov. V každej časti procesu sa určí, ktorý žiadateľ o grant bol úspešný a ten potom je samozrejme do toho celého zaangažovaný. Na začiatku teda sú to, je to výzva, kde sa vyjednáva o kontrakte, pardon, o projekte, hodnotia sa návrhy. Potom manažer, manažment takéhoto projektu si vyžaduje významné finančné zdroje, ako aj ľudské zdroje zo všetkých zúčastnených strán. Pozrieme sa teraz na náklady tohto procesu. Finančné systémy komisie nemôžu, nemohli poskytnúť naozaj všetky potrebné údaje v tom časovom rozsahu, kedy sme vypracovali štúdiu, tak tie náklady, ktoré predstavíme, vnímajme prosím ako prípadovú štúdiu. Je Samozrejme, nemali sme úžas, údaje napríklad k Erasmu+, preto Erasmus Plus e, nie je ani vo zvýšku e, nášho dokumentu. Na úrovni EÚ v rámci našej štúdie, čiže sa to týka programov, ktoré som uvedol na úvode, mínus Erasmus+, Plus, Európska komisia e, minula zhruba 300 miliónov na grantové programy a orgány dohľadu Rátali sme tu percentá, znamená to, že v priemere náklady priemeho manažmentu pre komisiu predstavujú takmer 1%, ide konkrétne o 0,83% z dohodnutej hodnoty a pre zdieľaný manažment to predstavuje asi 0,1% určenej hodnoty. Pokiaľ ide o priamy manažment, tak tá, tá suma je niekde medzi 0,05 a 9,5 6%, čo je naozaj veľký rozsah. Záviselo to od jednotlivých prípadových štúdí. Pre vzdielaný manažment tu ide od 0,7%. Nie, 0,07% opravuje stretník až po 0,15%. Tieto rozdiely sa dajú vysvetliť rôznymi e, oblastiami nákladov, napríklad veľkosť jednotlivého grantu, potom sú tu ďalšie prvky, ako napríklad konkrétne právne akty, potreba kontroly, možnosť či úroveň automatizácie. Keď sa pozrieme na vnútroštátny či regionálny e, rozsah, tak to sa veľmi podobá na oblasť nákladov, ako sme hovorili pre, o, v prípade komisie. Tu sa predpokladá 5,05 a v prípade jednotlivých prípadovej štúdie, tak tam tá percenta idú od 3 do 10 samozrejme závisí to od konkrétnych jednotlivých prípadových štúdí. Keď sa pozrieme na sféru beneficientov, tak toto sme vypracovali na základe prípadových štúdí, ktoré sme skúmali. Tam tie náklady sa pohybujú medzi 1 a 19 percentami prijatého financovania. A tu najdôležitejším aspektom je hodnota prijatého fondu, kde beneficienti, ktorí e, získavajú len nízke sumy fondov, musia prejsť rovnakým administratívnym procesom a tým pádom tá proporcia ich nákladov je oveľa väčšia. Naše prípadové štúdie pokusujú na to, že e, proces žiadosti predstavuje zhruba 20-30 nákladov pre beneficientov, čo znamená, že aj keď oni budú neúspešní a nezískajú grant, stále musia znášať pomerne významné náklady v tomto procese. Dôležité je tiež poukázať na to, že komisia už prijala dôležité iniciatívy na zjednodušenie, ale na základe online dotazníkov či interviu s, s beneficientmi, stretnutiami s e, výkonnými agentúrami komisie e, E, dozvedeli sme sa, že ešte stále existujú isté typy administratívnej záťaže. Na európskej úrovni je to sú to neharmonizované postupy, naozaj náročná by, byrokracia a pracovná záťaž, taktiež ex ante e, skúmania e, nákladov a potom v rámci všetkých programov je to nedostatok harmonizácie, rôzne úrovne digitalizácie, automatizácie a rôzne úrovne jednotlivých typov kontroly. Keď sa pozrieme na národnú a regionálnu úroveň, tak eh, ten problém, o ktorom sme počuli, sa týka vy, vysokej miery vypracovávania správ na komisiu, potom nejasné právne predpisy pre vnútroštátne či regionálne e, orgány, legislačné zmeny, komplexné projekty. No a na úrovni beneficientov je dôležité, aby sme sa pozreli na to, že ten, ten proces je naozaj mimoriadne náročný pre malé a stredné podniky, ktoré nie sú až také zvyknuté e, pracovať s takýmito komplexnými procesmi a noví žiadatelia vôbec nemajú skúsenosti z takéhoto typu procesu. Noví e, žiadatelia môžu byť odradení od žiadania od grantov, keď si zoberú do úvahy, koľko by ich to stálo. Tak ďalší problém, o ktorom hovoria, je, že je potrebných veľmi veľa administratívnych informácií, veľa sprievodných dokumentov, ktoré musia odovzdať. A potom tiež e, sú podľa nich problematické kontroly, či už na úrovni vnútroštátnej alebo komisijnej. Teraz sme sa venovali programom 2007 až 2013. Došlo k mnohým formám zjednodušenia pre programy 2014-2020 na základe teda údajov z predchádzajúceho obdobia. Mnoho ďalších sa zvažuje. Tie zjednodušenia sa sústreďujú na vracanie nákladov, digitalizáciu, automatizáciu. No a tie ďalšie zjednodušenia, ktoré sa predpokladajú do budúcnosti, sa týka špecifických e, fóriem e, žiadania o pokrytie nákladov pre malé a stredné podniky, ďalej ďalšia digitalizácia procesu, redukcia ďalších činností, ktoré vyžaduje správny orgán počas implementácia grantu. E, je tu tiež možnosť žiadať iba o naozaj nutné, potrebné administratívne dokumenty a tak ďalej. Pokiaľ ide o odporúčania, získali sme spätnú väzbu od beneficientov, ktorí hovorili, že e, zjednodušenie že treba zjednodušenie zvážiť v piatich hlavných oblastiach. Prvá oblasť sa týka regulačného rámca a pravidiel, kde je potrebné dosiahnuť ďalšiu harmonizáciu v rámci jednotlivých e, pracovných a finančných programov. Napríklad by som uviedol zjednodušenie e, preplácania nákladov. Po druhé, digitalizácia a automatizácia činnosti. Čiže nie je to len o to, aby systém, proces bol čo najautomatickejší, ale tiež je dôležité skúmať to, či ten spôsob, akým je proces zautomatizovaný, či je toto dostatočne komunikované smerom na beneficientov. Tretia oblasť súvisí s biznis procesmi a zlepšeniami. Tu je tiež niekoľko príkladov napríklad odstrániť e, pre, priebežné reportovanie, potom vyhnúť sa nutnosti zasielať fyzické dokumenty, pokiaľ sa zasielajú digitálne dokumenty. To sú len príklady. Potom ďalšia štvrtá oblasť, to sú podporné, to sú požiadavky na reporting, a ďalej finančné informačné systémy, kde by sme sa mali zamerať na tie oblasti, kde je možné naozaj dosiahnuť efektivitu v oblasti nákladov. Na záver by som povedal, že z nášho výskumu vyplýva, že grantový proces sa dá ďalej zjednodušiť, čo by mohlo viesť k efektivnosti nákladov ako na strane komisie, tak aj na strane členských štátov a regionov. Avšak je dôležité poukázať na to, že tieto procesy sa môžu zjednodušiť tak, aby sa žiadateľom zjednodušil život aj žiadateľom, aj beneficientov. Dalo by sa to, dalo by sa to zredukovať administratívne bremeno na ich strane. Či teda nie len to bremeno, ale aj náklady, ktoré by na to museli vy, vynaložiť. Takže toľko na teraz odo mňa. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem pekne za túto e, veľmi dôležitú štúdiu a takisto aj za tú snahu a zjednodušenie. Je pravda, že no, je to práve tá správna rozpočtová regulácia, ktorá je dôležitá. Častokrát e, sa veci strátia skôr, ako by dospeli k cieľu. Takže snažíme sa si uvedomiť, že sme skoro už až na hranici absurdity, keď zistíme, aké sú tieto procedúry, tieto postupy. Avšak e, toto vyzerá veľmi sľubne. Teraz otvoríme výmenu názor. Pán Ashford by sa ako prvý rád vyjadril. <clears throat> Well, thank you very much for your report. Ďakujem pekne. Naozaj veľmi hodnotné informácie z vašej štúdie. Vy ste hovorili o tom rozsahu nákladov, jedny sektory, iné. Čiže viac príkladov by ma zaujímalo, aby sme si to vedeli predstaviť. Napríklad, e, ako by to vyzeralo, pokiaľ ide o porovnanie členských štátov, teda že by to bola jedna krajina, kde to bolo e, drahšie, alebo jeden región. A potom e, programová oblasť. Sú tu nejaké programy, ktoré sú výrazne drahšie pri svojom fungovaní, veď vy ste spomínali malé podniky napríklad. Z toho máme určité obavy. To je vec, o ktorej sme mali byť informovaní. No a potom, keď sú tie náklady veľmi vysoké, tak potom sa vyplýva, potom e, sa vychádza z toho, že tam tá pridaná hodnota toho programu nie je až taká vysoká. Čiže je to, je to správny záver? Mysleli ste to takto? Ďakujem, pán Maragal. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Tri otázky. E, konkrétne Počujete ma? Poprvé, myslím, že implicitne bolo povedané, že čo chápeme však je vaše stanovisko. Neplatíme všetkým požívateľom tieto náklady týchto neagentúr alebo neexistené agentúr. Toto nie je úplne štandardné rozhodnutie. Interoperabilita potom. Pred nejakým časom sme schválili v tomto parlamente správu o rozvoji programu v rámci interoperability a takisto informačných programov pre členské štáty, pre verejné orgány a tak ďalej, štátnu samozprávu. Myslím si, že neviem, či ešte tam je nejaká možnosť optimalizovať v rámci tejto oblasti. Po druhé, cost of time. Nikde nemám žiadnu zmienku o tomto, aký to môže byť druh dodatočný druh nákladov v práve v takom období, kde sa venujeme zblízka nákladom, alebo čo je to. Určite každá typológia alebo každý typ takéhoto nákladu má svoje vlastné črty. Videla som, že ITRE už e, revidovalo svoje rozhodnutie. Potom niečo sa môže týkať takisto aj Univerzita mladých, keď hovoríme o tomto druhu nákladov. Že je to také si nejasné. A po tretie, myslím si, a už sme to povedali predtým predsedajúci, že otázka kultúry a takisto verejnej správy znamená to, že musíme sa rozhodovať ešte predtým, predtým, než vôbec všetko začne. Tento typ je však skôr taký ex post, čiže po Neviem, že či existuje nejaké prepojenie medzi tým, alebo ako tieto, tieto dve oblasti vôbec sa môžu zohľadniť a minimalizovať ten náklad a takisto je administratívnu záťaž, keď budeme aplikovať to v tomto zmysle. Samozrejme, že keď ide o tie predčasné rozhodnutia, tak tam musí byť ex post. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Grasla. Ďakujem pekne. Áno, nemala som možnosť si to dostatočne preštudovať, ale chcem povedať to, že na úrovni EÚ je to obrovská mašinéria, ktorú musíme my spracovať peniaze od členských štátov, tie vyzbierame a potom tu máme legislatívu, rôzne ustanovenia, ciele použitia, predpisy a na základe týchto to dávame naspäť do členských štátov. A to je jasné, že to je byrokratické, inak to ani nejde. Ale vystáva otázka, či by nebolo rozumnejšie rovno operovať formou rozpočtových dotácií, povedať štáty, nechajte si vaše peniaze, ale čo potom s európskou úrovňou? Naozaj by som varovala predtým um, mať dojem, že si robíme láskavosť, keď sa budeme snažiť uh, procesom pravidiel, uh, jeho zjednušovaním uh, dopracovať k nejakým lepším výsledkom teda že členské štáty a organizácie tam budú môcť používať peniaze na čo, na čo len chcú. To je to ďalšie riziko. Naozaj chcem upozorniť na to, že naozaj musíme dávať pozor, či naozaj vieme, čo robíme e, tu v tomto kruhu. Takže nechceme žiadne rozpočtové dotácie v rámci EÚ. Ak takéto dotácie nechceme, tak vystáva otázka, či si e, náhodou nemusíme upratať aj u nás v našich radoch. Po výbore pre rozpočet e, tam sa hovorí o greeningu a tam sme to trošku prehnali. Tie pravidlá sme urobili také komplikované, že teraz sme dosiahli ešte vyšší stupeň, e, lebo sme chceli splniť všetky ciele politiky keď len povieme, mm, robte hocičo, len použite zdravý rozum, každý bude rád, keď dostane peniaze a nebude musieť splňať skoro žiadne pravidla. Že? Takže musíme si po otázku, čo chceme naozaj dosiahnuť, aké ciele, e, čo chceme podporovať, aké ciele tým chceme dosiahnuť a či sme pripravení e, tam či inde nejaký predpis škrtnúť. Ja som s tým v pohode, ale neviem, či sú to aj iní kolegovia. Keď sú tu takéto predpisy, tak je potrebné ich aj kontrolovať a dodržiavajú. Inak na čo sú predpisy? Čiže naozaj je potrebné postupovať konzekventne a preto by som bola rada, keby sme prinajmenšom vedeli, o čom diskutujeme. Za to by som bola veľmi vďačná. A myslím si, že reforma e, rozpočtového nariadenia, ktorá sa chystá, že tá nepovedie e, k nejakým e, prelomovým veciam, ale je naozaj potrebné urobiť tam či inde určité pozmenenia. Ale pokiaľ ide o výskum a vývoj, veď o tom ste aj vyhovorili, aby som bola úprimná, napríklad eh, CF e 13 miliard, z toho na 7 miliónov, neviem, či je to veľa, a ja by som bola rada, keby sme sa pozreli na tie percentá, 5 až 7 e, kontrolné náklady v oblasti polnohospodárstva. To vôbec nie je veľa, keď si pozriete e, celú tú mašinériu, ktorá je tam v pohybe. Takže je potrebné, aby to bolo primerané. My sa o tom aj snažíme v kontrolnom procese, o tú primeranosť sa naozaj snažíme. Čiže pozrime sa na tie predpisy a e, skúsme to nejakým spôsobom rozumne nastaviť. Ďakujem pekne. Určite sme teraz v aktuálnych veciach. Vy e, sa venujete teraz e, ako spravodajkyňa omnibusu. Ide o zjednodušenie, takže to je to najlepšie, čo môžeme. Pán no nech sa páči. Áno, to sú práve tie postupy, ktoré sú spochybnené, pretože ak dnes e, máme 25 miliard štruktúrálnych fondov, ktoré nie sú využité, pretože neboli implementované, tak potom niekde je problém. Ja, ktorý som v praxi pracoval mnohé roky v tejto oblasti, viem, že predkladatelia projektov e, sa radšej nepustia do tohto dobrodružstva, pretože tie postupy sú mimoriadne komplexné pri žiadosti o štruktúrne fondy. Takže ja som za ex, ante ex post kontrol, ale takýmto spôsobom lepšie Európu nepostavíme, treba to povedať jasne dnes vzhľadom na to, čo sa deje na svete. Nepotrebujeme niečo takéto. Práve naopak. Potrebujeme, aby európske občania znova získali dôveru v Európu. A myslím si, že mali by sme teraz vytvoriť také nástroje, ktoré by nám umožnili alebo dali tie hlavné línie pre budúcnosť EÚ a potom aj poskytli určité právomoci členským štátom bez toho, aby sme ich stále kontrolovali. Myslím, že toto by bolo najlepšie. Ja to tak vidím. Ďakujem pekne. Niekto ďalší sa ži- si žiada slovo. Myslím, že teraz hovorí pán predsedajúci, že sa nachádzame ako keby v chladničke. Aspoň ja to tak cítim. Nie je tu tepelná izolácia Ospravedlňujem sa. Mám po- taký pocit, že tu troška šetria na kúrení. Ako keby sme boli v mrazničke dnes. Tak, šetria. No a teraz otázka postupov. Vrátime sa k tomuto kľúčovému námetu. No, niekedy samozrejme sa musíme obrátiť na právnickú kanceláriu, aby sme pripravili spisy. Neviem, či sa vám to stane, keď napríklad sa obratíte na jednotlivé subjekty, aby z času na čas keď to potrebujete, ste si dali vyplniť nejaký dotazník. Nechceme zničiť vôbec eh, trh eh, pre právnické kancelárie, ale pani Grasle, myslím, že my by sme mali sa zamyslieť a revidovať tieto pravidla. Ja som mala možnosť vidieť, ako funguje komisia pri pilotných projektoch. To je niečo, čo je také pokusné, novatorské. A e, častokrát, e, ako keby sme sa dostali medzi dva mlienské kamene. A rozpočtové veci, to je samozrejme niečo veľmi účinné, pretože sa nám darí robiť úspory, ale potom uh, zabezpečíme to, že Európa je akousi karikatúrou, aspoň tak na nás nahliadajú. Neviem, či by uh, sme mali niečo urobiť pre takéto projekty a troška odľahčiť ľudí od uh, celých týchto kopov, kop, kôp papierov, ktoré musia vypracovať. A, uh, vždy mať nejakého spolupracovníka v inštitúcii. Takže naozaj sme na hranici toho, aby si z nás robili srandu. Aké sú teda tie užitočné postupy a až kde by sme mohli zájsť, aby sme to zľahčili, zjednodušili na tej národnej regionálnej úrovni. Ja som navštívila niektoré regióny vo Francúzsku, kde sa napríklad Pays de la Loire, kde máme asi 60 spolupracovníkov, ktorí sa venujú práci na európskych eh, projektoch. A takže to je naozaj obrovský kus práce a vytvárame to. Tu ďalšie pracovné miesta, avšak spôsobuje to za opätovne tie veľké kopy papiera a eh, napríklad zoberme si Erasmus, či by sme nemohli vytvoriť také trošku jednoduchšie nástroje, nejaké schémy, ktoré by lep- ľahšie fungovali napríklad v prípade verejného obstarávania a tak ďalej, aby už prestali vôbec sa venovať nejakým programom, kde sa rozdeľujú len také drobné peniaze. Nemôžeme riadiť takéto projekty na európskej úrovni, ktoré nemajú až veľký, taký veľký dopad. Ja si myslím, že každý, keď uh, vidí pred sebou, že by uh, že musí e, vyplniť e, takýto hrubý spis e, plný dotazníkov a za to dostane 5000 eur, tak vôbec ho to nebude zaujímať, pretože by na tom stravil sakra dlhý čas, aby získal vôbec dotáciu potrebuje na to 65 zo 100 bodov a dostane len 50, napriek tomu za tým je veľa roboty. Myslím, že by sme mali sa nad tým zamyslieť, preskúmať omnibus, ktorý máme teraz pred sebou. Všetky tie ex ante kontroly napríklad spôsobujú to, že častokrát sa vôbec nedostaneme ďalej, pretože hneď na začiatku je to stopnuté. Už e, vôbec subjekty, ktoré by mohli mať záujem, sa na toho vzdajú už na začiatku. Takže myslím si, že toto je naozaj kľúčová otázka. Pani Grösle. Iba jedna poznámka. E, aj tie najmenšie programy by sme mali e, zvážiť, že či tam vôbec treba tieto administratívne náklady. Máme to napríklad 0,00, neviem koľko percenta, e, tak to môže spôsobiť zbytočnú administratívnu zaťaž. Problém spočíva v tom, že robíme všetko a potom máme 36, 36 tisíc projektov. To je problém pre všetkých, pretože už nie sme schopní to všetko odkontrolovať. Avšak eh, mali by sme skôr mať aj malé projekty, častokrát sú to práve tie malé projekty, vďaka ktorým sa Európska únia priblíži občanom, svojim voličom. Eh, nemali by sme robiť len veľké projekty, pretože tam máme inú skúsenosť tých, ktorí riadia tieto projekty v jednotlivých členských štátov, pretože tam je tiež potrebné, aby správa sa na, štátna správa sa naučila, ako ich riadiť. Tam treba zastabilizovať. Totiž to pravidla, tie pravidla nie sú stabilné, každých 5 rokov sa menia a e, potom je to v našich rukách, aby my, a, a, e, ako aj komisia a rada, a, e, sme vždy revidovali tie pravidla. Je potrebné naozaj tie pravidla skôr zastabilizovať. A nemali by sme sa obmedziť len na to, že budeme korigovať všetko to, čo je potrebné, bez toho, že by sme e, všetko na novo prekopali, na čo to vlastne všetko robíme, prekopávame na novo každých 5 rokov. Myslím, že to je zbytočné. Je potrebné naozaj zastabilizovať e, tie pravidla a potom sa naozaj štátna správa ich aj je schopná naučiť. Ten najhorší program je program Líder. Líder bol vypracovaný pre malé združenia a e, tam hm, sa hovorí, že združenia častokrát odmietli prevzať eh, alebo vôbec sa zúčastniť na takomto projekte, pretože už, eh, aby sa mohli zúčastniť, tak musia jeden projekt mať za sebou. A <laughs> verte tomu, že to tak nebude, pretože ako náhle sa jedného programu alebo jedného projektu zúčastnia, tak už odmietnú vôbec druhýkrát sa zúčastniť na základe svojich skúseností. A takto tie peniaze nemôžeme prerozdeľovať eh, pretože ak sa nad tým nezamyslíme, tak sa nám lepšie výsledky nepoda- nepodaria dosiahnuť. Ďakujem pekne, predsedajúci. E, častokrát máme pocit, že tá správa e, e, ako keby kopírovala to, čo my robíme. A potom sa pýtam, že kde je ten pilot toho lietadla? je potrebné si uvedomiť, je tu nejaký leadership, je tu niekto, kto dáva nejaké inštrukcie, alebo každých 5 alebo 7 rokov stále to necháme tak a vždy Eh, za tým budú ľudia, ktorí eh, majú aspoň potom prácu na revidovanie týchto pravidel. Je to pravda na tom lokálnom, regionálnom, národnom, národnej úrovni a toto všetko však spôsobuje to, že nás vidia ako akúsi karikatúru a spôsobuje to to, že treba napríklad aj ten najstupidnejší projekt, e, pokiaľ ide o jeho užitočnosť, aj keby bol vypracovaný v súlade s pravidlami, tak by to bolo dokonalé. Avšak môžem vám citovať niektoré príklady kontrol, ktoré som, e, na ktorých som sa zúčastnil, že to tak nebolo. tým, to by som možno sa obratil na vás, že či ste si z toho zobrali nejaké ponaučenia. Nech sa páči, máte slovo. Thank you very much. Maybe some comments and to some extent... Dobre, možno nebudem odpovedať v rovnakom poradí, v akom otázky padli. Teraz skôr poviem v opačnom poradí. Áno, teda, že tie procesy je potrebné zjednodušiť. Áno, my hovoríme v našej štúdii, že sa tu dá ešte veľa zlepšovať a že tie benefity a týchto možných zjednodušovaní podporujú všetci aktéry, ktorí sme kontaktovali vrátane komisie a členských štátov. Čiže naozaj je tu konsenzus e, v tom zmysle, že sa ešte veci vylepšovať dajú. Otázka predtým, či sa to dá urobiť ešte jednoduchšie, či si vystačíme bez nejakého postupu. Nejaký proces musí byť štrukturovaný, aby sa všetko dalo skontrolovať. Či ten proces je tým najlepším možným, aký je k dispozícii to je ťažko povedať. Ako sme v úvode povedali, tie rôzne financované programy sa veľmi líšia a často um, musia mať úplne inú uh, štruktúru na základe iného nariadenia a tak ďalej. Čiže naozaj je tu ťažké porovnávať, je ťažké hľadať nejaké referenčné hodnoty. Čiže naozaj posúdiť podľa našej štúdie, či je ten proces najlepší možný, asi nie, dá sa ešte ten proces vylepšiť, ale to neznamená, že tento proces nepostačuje a vôbec nesplňa očakávania. K tomu, či príjemcovia platia náklady, tak som to teda aspoň ja pochopil tú otázku, ktorá bola položená. Áno, oni musia platiť náklady, pretože majú zamestnancov, ktorí od začiatku procesu až do konca sú v ňom. Často musia spolupracovať s externými odborníkmi, s externou podporou, lebo ten proces je komplikovaný, čiže naozaj sú to výdavky hotovostné. Tie percentá niekedy, e, percentá sú také, ako sme uviedli a teda, že tie kontroly ex ante, e, že je príliš veľa v porovnaní s kontrolami ex post príjemcovia majú takýto pocit, že mnoho vecí eh, musia preukázať dopredu a sú to často komplikované veci, komplikované podklady. No a tá kontrola potom, eh, tam eh, tiež sú problémy po skončení programu aj niekoľko rokov ešte môže prísť kontrola, nejaký audit a budú musieť preukazovať e, náklady a tak ďalej. Čiže je to proces, e, ktorý je naozaj e, veľmi zložitý na začiatku a potenciálne aj na konci. Takže toľko k tomu. Či sú nejaké výrazné rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o tie náklady? No, Dostatok údajov nemáme od všetkých členských štátov, aby sme mohli túto otázku zodpovedať. Keď sa pozrieme na údaje, ktoré máme, pokiaľ ide o jednotlivé programy, a na toto už poukázal jeden z kolegov, tam vidíme, že pokiaľ ide o Connecting Europe, Connecting Europe Facility, tak tam priemerná hodnota grantu je viac než 37 miliónov a tam sme vypočítali 0,05% náklady na eh, realizáciu toho programu. Prepašte, prepašte, musím vás prerušiť. Niektorí naši kolegovia žiadajú o dotácie. Viete si predstaviť, aké tieto success fee, fee uh, môžu byť? V akej výške? Nie, o výške týchto success fees nemáme absolútne žiadne informácie. Hm, naozaj, toto sme neriešili, nevieme sa k tomu vyjadriť. Vidíme veľmi silnú koreláciu medzi objemom grantu a skutočnými výdavkami. Napríklad, aby som to ilustroval, program EASI s relatívne vysokým pomerom nákladov 9,6 pre celkové hodnoty. Tam je 400 tisíc eur priemerný grant – 1,7 milióna Connecting Europe Facility a tam sa pohybujeme okolo 2% v tom druhom ukazovateli. Je to teda všetko vnímané z hľadiska príjemcu, lebo aj tam boli veľké rozdiely tej našej štúdii Horizon 2020, hodnota grantu 1,5 milióna, náklady takmer 10 Máme aj ďalšie príklady, napríklad 60 tisíc eur na grante, čiže malý grant v rámci ESF a náklady príjemcu vo výške až takmer 20 toho grantu. Takže vidíte, že je tu korelácia medzi grantovou hodnotou a nákladmi, ktoré s tým programom súvisia. Nie všetci žiadatelia grant dostanú. V závislosti od programu niekde je to 90 uchádzačov, v prípade iných programov to iba 10 No a keď zoberieme do úvahy všetky náklady všetkých žiadateľov, aj takých, čo nedostanú e, žiadny grant, tak tá celková suma nákladov žiadateľov, tá naozaj mm, je dosť, e, dosť značná. Nekonečné percento? Keď sme vynaložili niekoľko tisíckov eur, tisíciek eur a e, naspäť sa nám vrátila nula. What we saw based on our case studies is that uh, it... Čo sme my konštatovali, je to, že asi 20 až 30% je to priemerné percento. Ale vychádzali sme teda z údajov iba od príjemcov, teda všetci, čo dostali peniaze, alebo všetci, ktorí sme my zohľadňovali, dostali tie peniaze. Ale toto je teda suma, e, ktorá sa väčšinou vydá už v začiatkoch, teda v procese predloženia žiadosti 20 až 30 celkových nákladov. To je šokujúce a škandalózne. Naozaj by sme mali k tomu niečo povedať. To je zásadné, pretože sme uprostred rozpočtovej práce, pani Gresla. Čiže ak to není pochopené, tak potom tie audity, ktoré budeme robiť po ex post, tak čo? Excuse me, I didn't get the question. Prepašte, nepochopil som celkom vašu otázku. E, bolo to k tým nákladom ex ante, ale potom tam budeme mať audity, ktoré budú e, na to, aby sme vlastne predložili účtovnú uzavierku ja som to zažil. Bol som predsedom generálnej rady, čiže regionálneho zastupiteľstva a tam sme toto mali a potom oddelenia okamžite vedeli, že čo treba urobiť. Keď sme dostali toľko a toľko peňazí, 50% dotácií, potom vedeli, kde Peter Bas 50% znova nájsť. No to bolo treba určitú skúsen- skúsenosť. Potom boli samozrejme potrebné audity, ktoré boli dosť nákladné do hĺbky, pani Gresla. Čo vy na to? Ja len poukážem na to, že každý jeden fond je iný, každý má svoje problémy. 50 rokmi sme sa zaoberali podporou výskumu a táto oblasť tam sú problémom pravidla účasti. Ale neuveríte, zlepšilo sa to, ja som prekvapená, že to je tam teraz 90 dní, čas do udelenia grantu 90 dní, veď to sa zlepšilo. Ja som tiež bol takú štatistiku z roku 2005 v pracovných dokumentoch výboru pre rozpočet. Tam to bolo 330, 340 pracovných dní a veď to je skoro až 2 roky. Takže pre mňa je to príjemné prekvapenie, že sa to takto vylepšilo. Čiže nie, že by sa hora vôbec nehýbala. Napriek tomu je tam ešte priestor na vylepšovanie. A tiež chcem upozorniť na to, že sú to peniaze daných poplatníkov, ktoré tu rozdeľujeme. Dobre, o, o toto tu ide. A ďalšia vec, ako to urobiť tak, aby to prenášalo dobré výsledky. A pre mňa je problémom líder a Eurosociálny fond, lebo sú to maličké sumy a ja som zisťovala, ako to vyzerá u nás v mojom volebnom okrsku, pokiaľ ide o výdavky miestných e, orgánov, ktoré využívali sociálny fond a tam je to 40 administratívne náklady. 40 Takže aj tých 20 to sa mi zdá už dosť veľké vylepšenie. Teda nehovorím e, zaspať na Vavrinoch, ale je to značné vylepšenie. A sociálny fond, musíme sa naozaj pozrieť, v čom spočíva ten problém lebo sa to nevydáva z Bruselu, ale deje sa to priamo e, na mieste a tam sú fakt veľké rozdiely, aspoň ja to tak vnímam. Prepačte, ehm, možno s koordinátormi sa môžeme poznať, ako by sme mohli ehm, túto tému načrtnúť. A potom sektorálne nariadenia, veď tie sú problém. Bohužiaľ nie je problém nariadenia o rozpočte. Tam sme mnoho toho vylepšili. Rozpočte nariadenie e, je vylepšené, ale sektorálne nariadenia mnoho z toho neprevzali a teraz je tu omnibus, aby sa veci poprepájali. Ale poprosím vás, aby ste, keď poviete A, povedali aj B. Teda keď hovoríte o tých nákladoch, aby ste povedali, o aké celkové sumy grantov za každým ide dôležité finančné nástroje. My vieme, pardon, nevieme nič o, o administratívnych nákladoch finančných e, nástrojov. To by ma tiež zaujímalo, čo to stojí a komu to ide do vrecka. A ten príklad, ktorý ste spomínali, regionálny fond v Belgicku, 3,5 roka bolo treba. Ale to tiež je také vágne správne orgány, tie voci nehybu vpred. N-2 toto pravidlo, veď to je obrovská lehota na vydanie prostriedkov. Veľmi dlhá. Myslím si, že toto je naozaj zásadná otázka. Dnes ju nevyriešime. Tieto prostriedky z kohezným fondov to predstavuje nástroj, ktorý uh, umožňuje členským štátom, aby sa, aby sa im navrátila tá časť, eh, ktorá im patrí. Máme dva spôsoby, akým to môžeme naspäť poslať. Je to spoločná poľnohospodárska politika a kohezný fond. Myslím, že tu sme vypichli niečo veľmi dôležité a dnes to určite nevyriešime. Pani Gresla, ale možno na vašom výbore, myslím, že by sme sa mali zamyslieť tiež, že máme takú špecifickú prácu pred sebou a eh, je to aj v rámci vašej úlohy. Uvidíme, ako to môžeme spoločne ošetriť, avšak nemôžeme zostať tak eh, pri všetkých tých eh, konštatovaniach, ktoré boli urobené a eh, dnes máme dosť nabitý program, takže určite to nemáme na to priestor, ale kolega určite povie, že nemali by sme sa tomu vyhnúť do budúcna a neponechať ani nitku suchu. Máte pravdu, pán predseda. A keď sa pozrieme na projekty v vzdielanom riadení, tam je to jasné, že čím e, nižšie programy, e, lacnejšie, tým väčšie percento byrokratickej záťaže, pretože bez ohľadu na veľkosť projektu sa požadujú tie isté administratívne požiadavky. Máme malý program, traja malí podnikatelia musia splniť rovnaké samozrejme požiadavky ako veľké korporácie, ktoré žiadajú o obrovské sumy. Čiže pre tú malú firmu je to naozaj často prekažka, ktorá sa nedá prekonať. Môže dokonca viesť k pádu malého podniku, k úplnému bankrotu. Takže naozaj sa musíme pozrieť na tie administratívne prekažky a ich znižovanie. Pokiaľ ide o priame riadenie, tam plne súhlasím s doporúčaniami štúdie, teda prístup k riadeniu holistického charakteru pre všetky agentúry. To sa dá robiť formou školení, usmernení pre personál, ktorý sa zaoberá riadením, riadením pardon, riadiacim procesom grantov. Pokiaľ ide o implementáciu harmonizovaného prístupu a pravidiel, toto je vec, o ktorú nám ide a žiadame o to a štúdia potvrdzuje, že prístup parlamentu bol správny a že je potrebné na tom ďalej pracovať. A to, čo povedala Inge, predvídateľnosť pravidiel, teda aby sa nemenili e, každých 5 rokov, to by tiež zjednodušilo proces, znižilo prekážky, znižilo náklady. Či toto je tiež vec, ktorú môžeme urobiť. A táto štúdia je iba začiatkom procesu. Dôležité je, aby sme neodišli z miestnosti a rovno nezabudli na tú štúdiu, ale aby sme na to nadviazali. Ďakujem pekne. Bien, nous allons conclure ainsi. Nous avons un premier rendez-vous puisque nous devons d'ici le 30 juin. Takže, dobre, to sme sa dohodli. Na budúce sa vidíme 30. júna. Budeme riešiť finančné zmeny prostredníctvom koleg- eh, textu, ktorý komisia mala prijať dnes. To budeme skúmať a potom budeme o ňom aj hlasovať 30. júna, čiže to bude to prvý prepis simplifikačných opatrení, ktoré by sa mohli inšpirovať aj práve týmito odporúčaniami. Určite sa ešte ale medzi tým uvidíme. Takže ďakujem veľmi pekne za vašu expertízu, za to, ako ste nám objasnili situáciu. A dúfam, že budeme dostatočne odvážni, aby sme mohli prejsť aj k činom. Teraz tu máme správu pani Moody o vykonávaní programu Kreatívna Európa. Ďakujem pekne za slovo. Stanovisko kultúrneho výboru o kreatívnom sektore predstavuje to zhruba 4,4 HDP EU. V rámci stanoviska Uznávame zjednodušenie programov a ich implementácie od roku 2014. Ale sú tu zjavne aj nejaké problémy, vrátanie problémov kapacít pre kreatívny sektor. Najmä pokiaľ ide o žiadanie o fondy. Špecificky sa to týka mikroorganizácií vo, e, v kultúrnom sektore. Miestnosť je takmer prázdna, hovorí rečnička. Taktiež je tu novo ustanovený nástroj pre finančné záruky a musíme sa ubezpečiť o tom, že to povedie k maximálnemu zvýšeniu potenciálu pracovných miest v tomto sektore a tým pádom to vytvorí istú pridanú hodnotu. Miera implementácie pre tento program je naozaj vysoká, čo zjavne zdôrazňuje dôležitosť práce, ktorú program podporuje. A teda je zjavné, že je potrebné zachovať mieru financovania alebo ju dokonca navýšiť. No a potom je tu medzikultúrny rozmer práce, ktorá existuje prostredníctvom tohto programu, čo je naozaj mimoriadne relevantné vzhľadom na to, čo sa deje e, v oblasti pohybov populácie a v oblasti utečeneckej krízy. Podľa mňa je veľmi dôležité, aby toto bolo uznané a podporené. Pretože je to istý prvok programu. Je to stanovisko, čiže dokument je stručný. Avšak ja sa teším na spoluprácu s kolegami, keď budeme pracovať na pozmeňovacích návrhoch, aby sme mohli finalizovať stanovisko a potom stanovisko predstaviť na výbore pre kultúru a vzdelávanie. Ďakujem. Merci, madame Moody. Ďakujem, pani Moody. Máme váš projekt v rukách, takže ďakujem za ňo. Sú nejaké otázky, pripomienky? Pán Maragal. Once, no, I, I will work with, with um, uh, Moody. In... Budeme spolupracovať s pani Moody, určite to bude veľmi pozitívne. Áno, budeme tam pre vás, budeme spolupracovať. Som, som uh, très, très en phase avec Madame Moody. Takže všetci naozaj. Uh, sú, sa tešia na spoluprácu s pani Moody. Pani Moody, boli ste zjavne veľmi presvedčivá, pretože všetky stanoviská, ktoré tu zazneli, a aj tie, čo nezazneli, sú určite v rovnakom duchu a vyjadrujú vám podporu. Ja som veľmi rád, že ste vypracovali takýto, takéto syntetické stanovisko ktoré uvádza tie hlavné veci. A pozmeňovací návrhy môžete posielať do 14. novembra, potom 8. decembra sa o tom bude hlasovať na výbore pre rozpočet a výbor pre kultúru sa vyjadri 24. januára. Takže, vážna kolegyňa, ďakujem vám pekne. No a teraz si vypočujeme komisiu. Tá bola na programe o 17.15. Ako vidíte, darí sa nám dodržiavať ehm, časové lehoty, pretože je 17 hodín 14 minút. Pour euh, le plan concernant euh, le développement... Euh, Budeme sa venovať plánu pre ehm, vonkajšie investície v oblasti udržateľného rozvoja. Vyjadrí sa pán Silvano Preza, ktorý pracuje na generálnom riaditeľstve pre rozpočet, pán Benjamin Angel, riaditeľ generálneho riaditeľstva EXFIN, pán Roberto Ridolfi, riaditeľ e, generálny riaditeľ TEFCO, potom sú tu tiež zastupcovia iných generálnych riaditeľstiev, ktorí kolegov prišli podporiť, napríklad pán Paolo Martins, team leader eh, z generálneho riadstva NIR. Voilà, j'invite mes collègues. Takže poprosím kolegov, aby eh, zaujali svoje miesta. Et je sais que ceux qui ne sont pas ici en séance. A viem, že kolegovia, ktorí nie sú tu v miestnosti, nás sledujú v televízii. Donc, euh, les caméras sont dressées sur vous d'abord. Takže mieria na vás kamery, pán Preza. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Rád by som uviedol tento bod programu, ktorý sa týka rozpočtových oblastí. A teraz budem pokračovať v angličtine. V polke septembra komisia navrhla balíček v strednodobej revízie v tom balíčku sa nachádzalo nachádzali isté topapy, ako to nazývame v rozpočtovej sfére. Týkali sa obdobia 2014-2020. Komisia navrhla vypracovať zmeny, pokiaľ ide o 1,4 miliardový nárast výdavkov v oddeli 4. Súčasť tohto navýšenia 250 miliónov je určených pre Európsky fond udržateľného rozvoja a konkrétne pre vytvorenie e, zárukového fondu a ďalších 115 miliónov je určených na zabezpečenie garančného fondu pre rozšírenie mandátu na pôžičky pre Európsku investičnú banku. Návrh, ktorý je na stole a o ktorom diskutuje aj tento výbor, sa zaoberá implementáciou tzv. Európskeho investičného plánu, ktorý zahrňa aj rozšírenie mandátu na požičky pre EIB na, na strane jednej, ako aj e, pozmenenie regulácie pre externé e, zárukové fondy. Kolegovia to, o tom budú hovoriť oveľa podrobnejšie, budú hovoriť o politických cieľoch, o fungovaní nástrojov, o ktorých hovoríme. Ja by som rýchlo prešiel dopadom na rozpočet. Pokiaľ ide o výdaje, prvý pilier e, fondu na, na vonkajšie investície, to je nastavenie Európskeho fondu pre udržateľný rozvoj. Tu sa očakáva mobilizácia 3,3 miliardy kde sa očakáva potom mobilizovanie asi 44 miliard investícií vzhľadom na ďalšie finančné eh, nástroje, ktoré sú na toto prepojené. A za fond pre záruky tiež bude navýšený, očakáva sa tu príspevok zo strany členských štátov. Ako z tých 3,3 miliardy eur, ktoré sa vyžadujú v rámci tohto, teraz z týchto 3,3 miliardy, 2 miliardy budú z EDF a zvyšná suma bude poskytnutá z orientácie z DCI a NI programov európskeho rozpočtu. Pokiaľ ide o finančné programovanie, komisia navrhuje v pozmenenom dokumente číslo 1 k rozpočtu 2017 aby sa učilo 250 miliónov prostredníctvom mobilizácie e, e, hranice kontingencie, aby sa podporil garančný fond a tiež navrhujeme prerozdelenie 25 miliónov z Európskeho nástroja pre susedstvo pre ENI ide o sumu 100 miliónov a každý rok ďalšia tranža 25 miliónov sa plánuje pre e, záručný fond. Preto v tom pozmenenom liste číslo 1 e, e, dopadne na rozpočet nového oddielu rozpočtu predpokladá nárast o 270 miliónov, 250 je z mobilizácií kontingenčnej hranice a ďalších 25 miliónov pochádza z ENI. Kolegovia, ako som povedal, e, sa tomu budú venovať podrobnejšie. Financovanie tejto iniciatívy je kombináciou nových fondov prostredníctvom flexibility, ktorá je umožnená v rámci aktuálneho finančného rámcu. Týka to použitie tej určené marže v prípade, že je to možné a použitie inovatívnych nástrojov ako EFSD záruka. Ak dovolíte, pán predseda, dám slovo kolegovi e, Benjaminovi Angelovi, ktorý predstaví hlavné prvky e, e, teda, plánu pre vonkajšie investície, pokiaľ ide o EIB. Ďakujem za slovo. Pán predseda prerušuje rečníka. Toto je druhý nástroj plánu. No a pokiaľ ide o ten prvý, tak sme pochopili, že sú tam 2 miliardy z Európskeho fondu pre rozvoj. To je dobré, pretože Európsky parlament nemá túto právomoci, pretože to je osobitný rozpočet, ktorý rieši komisia. Pre nás je to teda frustrujúce. A potom je tu miliarda ktorá bude z ďalších zdrojov. Áno, v prezentácii, ktorú uvedie môj kolega, on tam predstaví práve jednotlivé zdroje financovania nového fonda pre, fondu pardon, pre udržateľný rozvoj ak chcete, môžeme zmeniť poradie, pokiaľ je to pre vás takto lepšie. Predseda prerušuje opäť rečníka. Áno, vy ste hovorili o Európskom fonde pre udržateľný rozvoj, ale tu je istý pákový efekt. Eh, eh, pokiaľ ide o EFSI, koľko je to? Je to 3,3 miliardy až 44 miliardy investícií. Čiže hovoríte o nejakom dvojnásobnom, 12-násobnom znásobení. Dobre. Takže teraz pán Angel. Nech sa páči. Generálne je to svoj ekvin. Ja by som vám chcel teraz odprezentovať iniciatívu, ktorá sa týka vonkajšieho mandátu a takisto aj revidovanie garančného fondu, ktorý pokrýva tak ako aj externé e, požiadavky, ako aj e, ďalšia. Teraz prejdem do angličtiny. Uh, e Takže súčasný mandát EIB na externé požičky je v celkovej výške 27 miliárd. Záruky EÚ pokrývajú dve veci. To sú štátne riziká, to je všetko pokrývajúca záruka. A potom pokiaľ ide o súkromný sektor, tam sa momentálne pokrýva iba politické riziko a nie rizika inej povahy. Takže aké sú kľúčové prvky tohto návrhu? Takže máme nový horizontálny cieľ v oblasti migrácie, máme zvýšenie záruky EÚ nad rámec toho, čo sa v úvode predpokladalo, máme regionálnu distribúciu, prerozdelenie, ktoré navrhujeme a potom sú ešte ďalšie zmeny, flexibilita a e, krajiny, pre ktoré to bude dostupné. Ten nový cieľ v oblasti migrácie, a toto je jedna z dôležitých e, iniciatív EIB, e, komisia navrhuje rozpočtovému orgánu, aby sa tu urobili isté kvalitatívne a kvantitatívne zmeny. Pokiaľ ide o kvantitu, tam chceme navýšenie 2,3 miliardy to sme predpokladali už v úvode a k tomu chceme doplniť ďalší 2,3 miliardy, aby sa mohli financovať aktivity pre súkromný sektor na podporu hostiteľskej komunity a utečencov. To je 1,4 miliardy navýšenie ako súčasť Eh, tých troch, ktoré už sú k dispozícii. A potom kvalitatívna novinka. Takže je to naozaj všetko pokrývajúca záruka, nie len politické rizika, ale aj iné rizika pre súkromný sektor, to čo momentálne nie je eh, dané. Čiže 2,7 milióna, to je súčasný strop ELM, ďalšie k tomu 3 milióny, 1,4 miliardy pre eh, súkromný sektor a potom 2,3 milióna, to je ten súkromný sektor, to je teda eh, tretí blok iniciatívy EIB. Čiže dokopy 32,3 e, miliardy a nový e, strop ELM. Keď sa pozrieme na tú regionálnu distribúciu, tie 3 miliardy a ten 2,3 miliardové to navýšenie, tak to bude 1,4 miliardy ako súčasť iniciatívy EIV pod názvom e, Resilience do krajín Stredomoria a do krajín predprístupových potom eh, východné partnerstvo 1,2 miliardy, čo sa proporcionálne rozdelí, eh, a zvyšok sa rozdelí proporcionálne na ostatné regióny. Čiže 2,3 miliardy, to je 440 miliónov pre predprístupové krajiny a potom 1,86 miliardy pre krajiny Stredomoria. No a potom tu máme grafy, ktoré sú úplne nečitateľné pre väčšinu z vás. Tiež odražajú regionálne rozdelenie. Trošku viac tam kladieme dôraz na východ, to je tá zmena, a na stredomorskú oblasť. Je tam aj viacero ďalších zmien v našom návrhu. Prvá zmena to je pokrytie krajín. My zo zoznamu eh, krajín, ktoré majú nárok, vynímame také, ktoré sú de facto bohaté. Situácia porovnateľná s tou v našich členských štátoch často je lepšia. Je to Brunej, Island, Izrael, Singapur, Južná Korea, Hongkong a Macau. A potom navrhujem, navrhujeme pani Mogherini, aby sa Irán dostal na zoznam krajín, ktoré môžu zažiadať. Toto doplnenie per se nič nemení, teda aby sa Irán naozaj stal krajinou, um, kde podpora je možná. Na to je potrebný delegovaný akt so súhlasom parlamentu. No a parlament môže vyjadriť svoj nesúhlas, ak nebude súhlasiť. Čiže skôr je to len taký symbolický akt v tejto fáze reálne sa nič nemení. Ale podpredsednička Mogherini eh, považuje takéto symbolické kroky voči Iránu po, čo, po tom, čo bol prijatý ten jadrový díl, aby sme naozaj ukázali, že vieme odmeniť ich úsilie. A potom väčšia miera flexibility, navrhujeme až 20 Čiže teraz je 10-percentná flexibilita a teraz bude možné v takejto miere presúvať prostriedky eh, medzi rôznymi geografickými oblastiami s výnimkou tej iniciatívy Resilience, eh, iniciatívy odolnosti. Čo to bude stať? ELM funguje s garančným fondom, kde sa uplatňuje backloading, pretože to T-1 90%, čiže dopad v súčasnom finančnom rámci ten je relatívne obmedzený. Očakáva sa výška 115 miliónov eur. Tiež navrhujeme, aby sa poprvýkrát vytvoril zdroj príjmov pre garančný fond toto je nová záruka pre súkromný sektor. To by bolo spoplatnené, rovnako ako záruka v prípade ESI. Je za odmenu a tieto príjmy by išli do garančného fondu, tak ako to je aj v prípade ESI. Čiže takto dosiahneme ochranu rozpočtu a jej rozvoj e, takýmto spôsobom, e, ktorý zodpovedá navýšeniu rizika. A teraz tabulka s odhadom, s odhadom rozpočtových nákladov. Vidíte, že sa to veľmi backloaduje. Teraz tie dopady sú dosť obmedzené, e, niekoľko 100 miliónov. A v ďalšom finančnom rámci to potom začne narastať. A teraz ďalšie nariadenie, kde navrhujeme viacero zmien. Takže nový zdroj príjmov pre ten garančný fond, potom istá, zmiena, istá zmena v právovej hodnote, keď dochádza k vracaniu prostriedkov do členských štátov, čiže 90 pre záručný fond sa zachováva. Ak to nemáme, tak využívame iné časti rozpočtu alebo členské štáty, ale keďže sú tu nové rizika a keďže sú tento nový zdroj príjmov, musíme nechať otvorenú možnosť určitej, určitej nárazníkovej zóny, určitej rezervy na potreby, ktoré je ťažké vyhodnotiť teraz. Je to nová aktivita, geograficky um, nové zamranie a tak ďalej. Preto navrhujeme, aby sme nevrátili peniaze členským štátom, kým garančný fond nedosiahne 10 Čiže princíp zachováme, tých 90 a ak tento dodatočný príjem bude niekde v rozmedzi 9-10, kým nedosiahneme 10, tak e, peniaze vracať nebudeme, aby ten rozpočet bol skutočne chránený. Toto je dôležité, vzhľadom na to, že tento záručný fond pokrýva nielen ELM, ale aj makrofinančnú pomoc a rozpočet EÚ príjma viac rizik, než v minulosti makrofinančná pomoc e, e, toto je nové riziko. Máme napríklad väčší väčšiu položku pre Ukrajinu a tak ďalej. A toto je geografická oblasť, kde EIB je extrémne aktívna, čiže tu je istá korelácia, pokiaľ ide o rizika. A preto je potrebné lepšie chrániť európsky rozpočet. A ešte posledná zmena, ktorú navrhujeme, to je skôr technického charakteru, aby sa riadenie aktív saručného fondu Teraz to robí EIB v mene komisie a teraz to má robiť, aby to presunula späť na komisiu. Tie sumy e, sa totižto e, zvyšia vďaka EFSI komisia bude riadiť asi dve tretiny fondov v rámci riadenia aktív a je tu možnosť teda usporiť, teda sa usporiť z rozsahu. Komisia môže riadiť akta tohto fondu lacnejšie, bez e, doplňania stavov personálu. Toto je dôležitá vec, pretože náklady riadenia aktív toto ide z e, záročného fondu ako takého. Čiže akékoľvek úspory, ktoré dosiahneme, umožnia urobiť viac na zárukách vo forme mikrofinančnej pomoci aj ELM. EIB robí svoju prácu riadenia, a tie veľmi dobré, takže tam problém nie je, ale môžeme skoro až milión eur ročne EU usporiť. No a je tam ten multiplikačný efekt, ktorý dosiahneme touto úsporou 44 až 66 miliónov eur, e, pokiaľ ide o makrofinančnú pomoc a ELM. E, čiže nielen, nie, že by sa teda EIB e, toto nedarilo, ale ide o to, že takto môžeme dosiahnuť úspory z rozsahu. Ďakujem pekne. Merci. Ďakujem pekne. Pán kolega, toto všetko je absolútne jasné. Teraz by sme otvorili teda E, tú maržu 3 miliardy a koľko by sme dali? 10 až 11 aby sme mohli ten, o, e, tú čiastku dať k dispozícii EIB. Máme 3 miliardy, ktoré už, s ktorými sme už rátali ako možnosť v rámci toho počiatočného rozhodnutia Európskeho parlamentu. A keď budeme mať túto novú žiadosť ohľadom utečencov, kde EIB pracovala veľmi úrputne na tomto návrhu, tak chceme ešte navrhnúť do pridanie 1,4 miliardy ďalšieho financovania, okrem toho aj 3 o tých 3 miliardy, ktoré umožní EIB e, pracovať na, e, na Eh, inovatívnych iniciatívach so súkromnými subjektami. Takže toto je niečo, čo musíme opatrne a do, eh, do predbežne 0,9 eh, s tým rátať. Čiže keďže máme toto zatiaľ nie k dispozícii, tak ako náhle budeme rozvíjať tieto aktivity v rámci EIB, tak to zakomponujeme tých 10%, ktoré navrhujeme. To není nový cieľ, zostávame pri 9%, ale zostávame Chceme zostať trošku taký krytý eh, k tomu príjmu, eh, aby EIB mohla mať k dispozícii tieto fondy na ďalšie aktivity a aby nemusela eh, zháňať zdroje, aj keď teda si uvedome, že tieto príjmy vlastne by sa nevratili jednotlivým členským štátom kvôli utečencom, utečencom, ktorí budú sídliť kde? Tak, v členských štátoch, pôvodu, odkiaľ odchádzajú a takisto aj v krajinách cieľových, pretože sú tu aj aktivity, ktoré e, by sa mali realizovať pre utečenecké komunity. A čo utečenec, keď ho teda udržíme v tej jeho krajine pôvodu, čo s nimi? Napríklad Jordánsko. Máme veľa utečencov v Jordánsku, Zoberme si tento príklad. Máme tam, myslím, milión asi milión utečencov, kde všetky aktivity v rámci EIB, ktoré sa môžu eh, realizovať, napríklad zlepšenie ich eh, prostredia, eh, zlepšenie ich finančnej situácie, nájdenie práce a tak ďalej, toto všetko by mohli byť takéto aktivity, ktoré by umožnili týmto utečencom, aby neodchádzali do iných eh, cieľových inštitúcií, napríklad, eh, cieľových eh, štátov, napríklad do štátov Európskej únie. Dobre. Čiže tento mechanizmus by predstavoval jednu miliardu. Ale tá globálna vízia spočíva v čom? aká je tá globálna vízia alebo globálna stratégia Afrika dostane 2 mili- e, e, Afrika bude mať v roku 2052 miliardy obyvateľov. Čo to bude znamenať e, vzhľadom na to, čo sa snažíme teraz tu spustiť? Máme tu viaceré možnosti. Máme tu externé mandáty, to je to, čo už existuje určitý čas. EIB vždy mala tieto aktivity v rámci uh, zahraničnej politiky. Uh, potom budeme diskutovať o Európskom fonde o novom Európskom fonde EFT SD, o ktorom sme uh, ktorý sme nedávno vytvorili. Máme tam 1,2 miliardy, okrem tých 57 miliardov, čiže to sú značné e, zdroje, kde EIB má veľkú skúsenosť, e, pokiaľ ide o ich aktivity, ktoré pomáhajú aj rozvoju e, týchto jednotlivých štátov. Čiže má to taký prírezový charakter. A novinka je to, že EIB pomôžeme lepšie zareagovať na tie žiadosti, ktoré budú predložené zo strany tej najvyššej politickej úrovne tým, že im povolí, jej povolíme e, vykonávať tie aktivity, ktoré predtým nebolo možné. Aká je to najvyššia politická úroveň? Hlavy štátová vláda odpoveda. E, rečník EIB od marca tohto roku začala špecifické aktivity vyvíjať v tomto zmysle. Ja by som však chcel vedieť, hovorí pán predsedajúci, aby sme mali trošku takú e, víziu celkovú. Keby nám hlavy štátová vlád mohli uh, o tom referovať, to by bolo veľmi prínosné. Pán predseda, eh, Roberto Delfi z DEFCO, toto je práve ten bod, ktorým sme sa mali venovať potom. Ale môžem vám poskytnúť informácie už teraz. Oznámenie prezidentov zo 14. oktobra, kde sme prezentovali túto novú víziu že nebude trvalo držateľné rozhodnutie, keď nebudeme môcť investovať eh, oveľa viacej do trvalodržateľného a ekonomického rozvoja afrického obyvateľstva. A toto je kombinácia rôznych e, vstupných e, údajov, bodov, na základe ktorých môžeme vyvíjať e, aktivity pre vytváranie pracovných miest. Chcela som vám to ilustrovať na tomto príklade a poďakovať najprv za vaše pozvanie za vaše úvodné slova a týmto pádom prechádzam do angličtiny. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. In June the communication on the new partnership. Ďakujem pekne. Prístup rámcový k migrácii komisia požiadala, pán Rada požiadala komisiu, aby prišla s komplexným plánom. 14. septembra predseda Juncker takýto plán aj prezentoval. Čo je cieľom tohto plánu? Je to prispieť k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja OSN a zároveň týmto spôsobom riešiť príčiny hospodárskej migrácie Konflikty to je trošku iná otázka, hoci hospodársky rozvoj a udržateľný rast e, znížia aj e, existenciu príčin konfliktov v mnohých krajinách. Ale ekonomická migrácia iste je taká, ktorá vychádza z chudoby a práve preto navrhujeme, aby sa časť peniazy, naozaj maličké percento, použila takéto maličké percento VFR, aby sa táto časť využila spôsobom, ktorý bude mať pakový efekt na investície nielen od tých bežných investorov ako EIB, ale aj e, členské e, štáty, ich banky e, v Nemecku, v Taliansku, v Nemecku, Španielsku a tak ďalej. To sú teda peniaze Eh, súkromného sektora, dôchodkové fondy a tak ďalej. To sú naozaj miliardy a miliardy, ktoré treba mobilizovať eh, pre eh, krajiny tretieho sveta, chudobné krajiny. Prečo sme zatiaľ tieto prostriedky neboli schopní mobilizovať? To preto, lebo to riziko je vnímané ako veľmi vysoké. A toto vnímanie často nie je len v úrovni vnímania, Áno, ja som 15 rokov strávil v Afrike, som veľkým ambasádorom EÚ. A to riziko e, nie je len vnímané, je reálne. E, správa veci verejných, politické otázky, korupcia, ale aj z komerčného, obchodného hľadiska. Je tu množstvo rizik, e, ktoré komisia chce riešiť formou Európskeho fondu pre udržateľný rozvoj. Skladá sa z troch pilierov. Poprvé, to je investičný návrh s inovatívnou zárukou 1,5 miliardy sú tieto dotočné prostriedky. Geografiu tých peňazí vám predstavím o chvíľu, ale aby som reagoval na tú otázku, ktorú ste, pán predseda, pred chvíľkou položili, tým, že sa peniaze EDF prepoja s peniazmi z rozpočtu, tak vlastne zvýšime mieru transparentnosti kontroly pre Európsky parlament po všetkých operáciách. Pretože sú tu určité prostriedky, 400 miliónov z rezervy EDF. Toto chceme tiež zmobilizovať na tieto operácie a tieto peniaze s rozpočtovými zdrojmi, to sú peniaze z ENI, sa dostanú takýmto spôsobom pod kontrolu vašej inštitúcie. Čiže takým prepojením EDF a rozpočtových zdrojov zkrátka zlepšujeme E, transparentnosť e, a možnosti kontroly z voči komisii, pokiaľ využite týchto prostriedkov. Pilier pre investície, e, to sú Regional Blending Facilities, takzvané Regional Blending Facilities. My už sa tomu istú dobu venujeme, ale teraz to chceme navýšiť a urychliť formou koordinácie s ďalšími aktivitami komisia a SVČ. Takéto aktivity vykonávame mimo EÚ. Vy ste spomenali, pán predseda, EFSI. Áno, pakový efekt, tam to funguje podobne, ale tie podobné črty nie je ich až tak veľa, lebo my často fungujeme v nehostinnom prostredí, politicky, v partnerských krajinách, kde je veľa nedostatkov. Po druhé, lebo sú tu určité ciele strategické, ktoré podržiavať, určité regulácie, INI, DCI, odkiaľ tiež čas peňazí pôjde a samozrejme EDF. Čiže my musíme, uh, musíme rešpektovať príslušnú legislatívu a jej ciele politik. Čiže to sú politické zodpovednosti a my sa snažíme uplatniť rovnaký princíp finančnej páky, by sme úspešne použili v rámci EFSI. Druhý pilier, takže tri piliere. Prvý, to je ten finančný mechanizmus, 4,1 miliardy dohromady. A druhý pilier to je technická pomoc. Často počujete slovo, dobre, peniaze prišli, ale projekty nie sú pripravené, investície sa nedajú spustiť, nedajú sa zbankovať, tak povediať. Za to platí. Takže súkromní a verejní aktéry musíme nás dosiahnuť tú bankovateľnosť, aby e, sa to neriešilo iba formou financií z EIB, to za rukou možno EÚ, ale aby to boli ochotní financovať aj súkromní investori, lebo oni sedia na tých miliardách, ktoré teraz chýbajú v reálnom hospodárstve a zlom na súčasnú hospodárskú klímu ich nemôžu nejako rozumne zhodnotiť. Takže Chceme vytvoriť štruktúrálny dialog so súkromným sektorom, s vládami, pokiaľ ide o zásady právneho štátu, pokiaľ ide o investičné kritéria v určitých krajinách, legislatíva na ochranu napríklad zahraničných investícií, to je veľmi dôležité. A tento pilier teda má veľký význam a veľkou novinkou je, že tieto tri piliere prepojíme, uplatníme zároveň a to inovatívnym spôsobom vytvoríme určitý garančný fond pre súkromný sektor a investície z neho externý investičný plán, tam sa zameriavame na infraštruktúry ekonomické a sociálne, podporujeme, pod, poskytujeme podporu malým a stredným podnikom, tvorbe pracovných miest, súčasné demografické trendy, 18 miliónov nových eh, pracovných miest v roku 2035 v Afrike, udržateľné a eh, slušné pracovné miesta, dôstojné pracovné miesta. Čiže my chceme byť taká EU Čína. Čo robí Čína v mnohých krajinách Euró, pardon, Afriky? Investuje obrovské sumy, ale kde je otázka tej dôstojnosti, sociálne veci, environmentálne otázky, ale e, naozaj tie objemy peňazí e, sú až zarážajúce. Využite existujúcich štruktúr EU Blending Facility, tu máme už roku 2008 a oni sú riadení Európskou komisiou a fungujú dobre. Máme vynikajúce zastúpenia a vynikajúci personál EIB, ale e, potrebujeme iných aktérov. Musíme ich zmobilizovať, ak chceme naozaj dosiahnuť stanovené ciele. 2007 až 15 EU 2,7 miliardy dala na takéto operácie blendingu. Finančné inštitúcie prispeli 23 miliardami, to sa podalo zmobilizovať, na podporu 278 projektov, 50 miliard eur celkový rozpočet. To sú čísla, o ktorých sme hovorili nedávno keď išlo o audit, e, autorskú správu Dvora auditorov a toto je dôležité. My Dvor auditorového odporúčania bereme veľmi vážne, držíme sa ich. Oni chcú väčšiu meru adicionality, doplnkovosti, aby prostriedky daňových poplatníkov EÚ stimulovali investície, lebo tieto by sa inak neudiali. A e, tiež tu máme riziky politické a naozaj transparentnosť alebo skladanie účtov, to je pre nás veľmi dôležité. Vydávame správy každoročne Európskemu parlamentu, máme takúto povinnosť a toto predpokladáme v návrhu komisie a tiež aj hodnotiacú správu, ktorá sa predpokladá aj v nariadení. Takže tieto rizika musíme riadiť e, v súvislosti e, s európskymi investíciami s podporou EIB. Takže ten fond pre trvalú užateľnosť musí byť súčasťou celkovej politiky EÚ, musí byť súčasťou širšieho dialogu aj s partnerskými krajinami. To je teda naozaj zásadné, lebo investície tie neprinesú požadované výsledky bez takéhoto prístupu a bez takéhoto politického dialogu. A preto komisia, ktorá e, túto politiku riadi, je SVČ, eh, pardon, eh, tá má na starosti ten politický dialog. Je potrebné pokryť celé spektrum, osloviť všetky eh, relevantné finančné inštitúcie v rámci EÚ aj mimo EÚ, napríklad Africká rozvojová banka, tá je pre nás kľúčovým aktérom v Afrike. Porovnaní s Blending Facilities, Európska investičná banka, ktorá teda jej úloha sa posilní, my navrhujeme, aby EIB bola členom strategickej rady EFSD a aby bola technickým e, poradcom sekretariátu, pokiaľ ide o riadenie záruky a teda finančné aspekty. Ale naďalej budú aj e, podstatným implementačným partnerom bez EIB a sa to v teréne nemôže podariť. Takže, aby som to uzavrel, komisia je najlepším Eh, subjektom na riadenie eh, týchto nových možností financovania, pričom SVČ bude eh, riadiť politický dialog. Tie tri piliere som spomínal, sú tam rôzne nástroje, ktoré sa čiastočne už implementujú zo strany komisie a preto sa nám podarí zabezpečiť spolu s SVČ koherentnosť všetkých súvisiacich externých aktivít. Rád by som povedal, že toto je vec, tento Európsky fond pre udržateľný rozvoj, ten nebude v nejakom váku, je tu viacero existujúcich iniciatív. Ak chceme tvoriť také jednotné kontaktné miesto, nejaký portál pre všetkých mimo EÚ, to bude kľúčové, aby to bolo celé jednoduchšie a aby to bol prístup e, naozaj klientský ako služba pre tých, e, ktorí majú záujem. Komisia e, samozrejme skladá účty pri používaní prostriedkov Rady a parlamentu, čiže komisia prevezme svoje zodpovednosti a Kľúčové aspekty sa budú dodržiavať, ako napríklad adicionalita, zameranie na boj proti chudobe, koherentnosť politík, eh, hodnota za peniaze a tak ďalej. Pán predseda, to je všetko a som k dispozícii, ak máte nejaké otázky. Merci, merci pour tout. Ďakujem. Ďakujem za všetky tieto upresnenia. Myslím, že by sme mohli sa obrátiť na stáleho zastupcu EIB v Bruseli, aby nám povedal prípadne, vysvetlil svoje stanovisko, ako to všetko vidí pán Nikola Šadoblevič. Ďakujem pekne, pán predseda. Uh, be... Po anglicky a stručne, alebo iste máte otázky. prvom ďakujeme komisii za vynikajúcu prácu za posledné dva mesiace, pokiaľ o IFSD a ILM. Myslím si, že sú tu tri také veci, ktoré vám chcem povedať, e, taká všeobecného charakteru k týmto diskusiám. Potrebujeme efektívnu dielbu práce medzi inštitúciami, čo sme sa doplňali, neduplikovali. A toto je aj výzva, ktorá sa ozýva zo špičiek rady, od rôznych politických orgánov rady a ja som si istý, že sa nám to aj podarí. Nič iné ani nejde. Myslíme si, že EIB mm, už zo skúseností má technické zručnosti a aj naše nástroje sú rozpočtovo efektívne. V roku 2015 banka dala takmer 8,5 miliardy eur na pôžičkách mimo EÚ. 55% z toho podľa ELM 44 podľa vlastného rizika a 11 v rámci ACP Kotonu dohody s krajinami AKT. Musíme sa vyhnúť ďalším vrstám byrokracie, teda neduplikácia vládnych štruktúr a tak ďalej. Toto je samozrejme všetko dôležité, aby sa nástroje nep prelínali napríklad s investičnou facilitou AKT, ILM, vrátane tejto novej iniciatívy EIB, eh, e pokiaľ ide o odolnosť, resilience, eh, južné susedstvo, západný Balkán. A tiež musíme zabezpečiť, aby existujúce nástroje eh, nevyšli zkrátka. Pokiaľ ide o ILM, Ďakujeme komisii za ich prácu. Pokiaľ ide o iniciatívu pre odolnosť, tak ako bola schválená v júni radou, musíme však poukázať na to, že je tu istá zložitá politická realita, s ktorou máme dočinenia. Prečo to hovorím? Nuž, ani s tým navýšeným ILM, alebo takto napriek tomu dôjde k značnému zníženiu požičiek e, v rámci EIB až 80%, pokiaľ ide o východné susedstvo porovnané súčasnou mierou, čiže naozaj obrovské zníženie Ázia, Latinská Amerika, Južná Afrika, Irán sa spomínal, mám tu asi 50%, spomenal sa Irán a ďalšie potenciálne nové krajiny Bielorusko, Mianmarsko, Kuba. Benjamin to všetko spomínal, čiže musím vám povedať, že aj datočné zdroje, ktoré by sme mohli na tieto účely využiť na operácie v týchto krajinách, takže toto je realita. Ja plne chápem rozpočtové obmedzenia, 34 miliónov do roku 2020 a potom 165 v ďalšom VFR. Čiže 6,2 miliárd dodatočných pôžičiek EIB na zachovanie súčasnej miery financovania v spomínaných regiónoch a ešte s doplnením tých nových krajín, ktoré sa spomínali. Ja viem, že nie sme výbore AFED, takže sa nebudem púšťať do mm, nejaké analýz súčasných e, vývojových trendov a relevantnosti e, finančných prostriedkov pre rôzne regióny, ale tá diskusia je zložitá o rozpočte. Ja som realista, ale tento bod budeme neustále nadnášať na rôznych e, úrovniach v rade a chcel som na to upozorniť aj ctený parlament. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz odozdám slovo našim kolegom, ktorí by sa chceli k tomu vyjadriť. Najprv pán Denano a potom pán Depre. Áno, pán predseda. Bo je to veľmi dôležité, aby sme pracovali na tejto otázke, pretože tá nám umožní, umožní Európe, aby sme zohrávali dôležitú úlohu vo svete a to je stále viac a viacej dôležité. A preto aj rozpočet by mal byť veľmi ostražitý, pokiaľ ide o položku číslo 4. Čiže Európsky fond pre trvalo rozvoj, ktorý by bol takto vytvorený. Myslím, že to by bol vynikajúci nápad Súčasný kontext nám dáva zapravdu priam povinnosť, aby sme reagovali. Či už e, ide o Čínu, alebo Afriku, alebo aktivity investície Číny v Afrike, kde je veľmi e, Čína cez svoje investície pri, prítomná. A takisto e, nezabudne na tie investície Číny v Európe, pretože oni majú dosť peňazí. A, áno, určite sú veľmi zastúpení a prítomní aj na našom území. Neviem, že čo teraz bude eh, po voľbách robiť USA, ale v každom prípade cítime túto prítomnosť ich, hlavne v Afrike, a mali by sme sa nad tým zamyslieť aby sme umožnili ich eh, rozvoj a aby sme umožnili takisto aj africkým občanom, aby zostali vo svojich štátoch a mohli si nájsť prácu vo svojich krajinách. A toto všetko je za tým. Takže Európsky fond by mal byť vytvorený práve pre toto a takisto aj pre utečencov, ktorí už niekde sa presunuli. Myslím, že to je veľmi zaujímavý projekt, ktorý však má niektoré nedostatky. Eh, odvážim si to povedať, pretože eh, to nie je ten istý model. Záruky sú tam je tam vlastne, sú tam tie slabé stránky FC. Nie sú tu prítomné verejné peniaze a to podľa mňa môže oslabiť potom akciu a bude treba dodatočné zdroje, ale ak Európska únia sa troška posnaží ešte viacej, ak znásobí ten svoj takový efekt, tak možno, že by tam bolo potreb, možno, že tam bude možno potom aj viacej v oblasti Afriky urobiť. Chcel by som dnes povedať toľko, že Európsky parlament eh, by mal byť prítomný pri vytváraní tohto nástroja. Myslím, že komisia si trošku tak zvolila, ako keby uh, svoj leadership sama sa nominovala na toto miesto, tak ako to hovorí článok 4 rokovacieho poriadku, pokiaľ ide o Hm, tento sektor. Myslím, že by sme mali ešte dodať hlavne v rámci hlavných úsmernení, hlavných línií, že by parlament by mal mať na to dohľad a že by bolo potrebné určité záruky zveriť eh, parlamentu, pretože parlament minimálne by mal byť kolegislátorom. Myslím, že to je trošku taký nedostatok slabé miesto. Vy sám, pán predsedajúci, ste to povedali a mali by sme zdôrazniť eh, túto otázku. Ja viem, že sa hovorí, že komisia vypracuje výročnú správu aj parlamentu a rade v tomto ohľade. Ja myslím, že to nie je dostatočné. Parlament by mal by e, sa zakomponovať do tejto aktivity, pretože je to potrebné, nevyhnutné a umožní to Európe, aby naplno zohrala svoju úlohu na svete na európskej úrovni a takisto aj na africkom kontinente. Myslím, že kde sa môžeme opierať aspoň o tieto vízie. Takže uh, mám určité, na jednej strane som spokojná, na druhej strane mám určité obavy, pokiaľ ide o systém záruk a kontroly zo strany Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne, pán Donano. A teraz pán Depre, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Musím e, najprv priznať, že nie som špecialista v oblasti zahraničných vzťahov, ani pokiaľ ide o finančné nástroje. A troška tak plávam medzi INCI, ESSD, ELM a všetkými tými skratkami a takisto uh, trošku v, v, taký neucelený, ne, e, medzi také neucelené vaše prejavy, prepačte, že sa tak vyjadrím. Ja som vždy počúval, alebo možno zle sa na to pozerám, že toto všetko je spojené s kontrolou migrácie, cieľ vytvorenia tohto fondu. Vy ste pripomenuli aj predchádzajúci rečníci, že by bolo potrebné vytvoriť v Afrike každý rok každý rok až do roku 2030 80 miliónov pracovných miest. Možno, že som blbý a všetko som dobre nepochopil, či to takto má byť, ale moja otázka je následovná. Pokiaľ ide o tento cieľ, ktorý je kontrolovať odchod, alebo teda možný odchod migrantov zo svojej krajiny smerom inde. Čo poskytne táto iniciatíva oproti súčasnej situácii? Čo to bude predstavovať pridanú hodnotu? v rámci ročného výhľadu, dajme tomu, kde sa, bude, kde sa budú vykonávať jednotlivé aktivity financované z tohto fondu, pretože predpokladám, že tu bude určité dejisko, kde sa vlastne bude, budú tieto aktivity realizovať, čiže miesto. A po druhé, koľko nás to bude stať, keď budeme chcieť toto financovať v rámci priazočného finančného rámca, napríklad za tento rok. A ešte by som poprosil, keby ste mi odpovedali na tieto moje otázky. Ja by som tiež chcel položiť niekoľko otázok, hovorí pán predsedajúci. Najprv, pokiaľ ide o Európsky fond pre trvalú udržateľný rozvoj, máme to v bode 12 v FC je to v 15. Máme tu africké štáty, ktoré pokiaľ ide o investovanie, predstavujú dosť takú relatí, také, také relatívne riziko alebo bezpečnosť. Objaví sa to tu, pretože dobre, záruky tu máme, 9%, OK, ale ak tu budú nejaké ohnívka, ktoré budeme musieť stiahať e, odtiaľ, tak neviem, či ste naozaj o tom presvedčení, že s bodom 12 sme to dobre pokryli? To je moja prvá výhrada. Pána, pani Guardia Zabal Rubiela, ktorá tu chcela byť prítomná, ale žiaľ Bohu nemôže byť, mala otázky v tomto zmysle. Chcela vás poprosiť o upresnenie rozdielu medzi Project Benefit Firm EFSD Warranty are project carrying out uh, of uh, Neighborhood of Africa Investment Facility, a project the uh, EIB External pretože keď vás počúvam, vyzerá, že je to jasné, ale keď chcem na záver urobiť také rozumé, aby som mohla vysvetliť všetkým kolegom, ktorí tu nemohli byť prítomní, ako to vlastne bude vyzerať, tak zrazu ako keby som zaváhal a nevedel presne sa v tom zorientovať. Eh, naozaj by sme potrebovali troška takú globálnejšiu víziu, aby ste nám poskytli možno tak geograficky, ako to bude rozdelené a tie jednotlivé ciele, ktoré budú tu vypichnuté. A potom pán Freza. Neviem, či toto všetko je kompatibilné s finan- viacročným finančným rámcom, ktorý je v, momentálne v platnosti, alebo či to bude znamenať, že budeme musieť revidovať viacročný finančný rámec. Pretože vidíme, že tuto sú také kúsočky, ktoré zoberieme odtiaľ, odtiaľ zoberieme ďalší kúsok a, potom to dáme do fondu pre užiteľný rozvoj, ktorý nebudeme mať vôbec pod kontrolou a potom, keď e, štáty budú chcieť e, sa dať vy, si dať vyplatiť e, prostriedky, tak nebudú mať isté, že či im to príde alebo nie. Takže chceli by sme vedieť, ako to bude. A takisto aj dôveryhodnosť tohto nástroju tohto systému, kde by mali byť e, politické cieľe jasne vypichnuté podľa regiónov, podľa geografických zón, pretože keď sa pozrieme uh, do na prax, viete, tá viditeľnosť Európy nie je až taká zrejma, pretože máme tu mm, USA, potom tu máme nejaké externé subjekty a niekedy máme taký pocit, ako keby Európa bola len mimovládnou organizáciou. Takže, viete, Eh, toto mm, sekretariat má veľmi rád, pretože všetci, ktorí sú prítomní, sa môžu vyjadriť. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja odpoviem na vašu poslednú otázku. Eh, to, čo je, či to, čo sa navrhuje, je v, v súlade s vianočným finančným rámcom, ktorý je v súčasnosti v platnosti. Nie. Slúži to e, však aj na, pre návrh, ktorý komisia predložila, pokiaľ ide o priebežné zhodnotenie a revidovanie VFR. Počkajte, hovorí pán predsedajúci, čiže je potrebné revidovať priebežne VFR. Áno, je to vlastne v rámci tohto balíčka revidovania v polovici VFR a tých 1,5 miliónov tých eh, čerstvých peňazí na záručný fond, na Európsky fond eh, pre trvalodržateľný rozvoj. Eh, toto je všetko v tom opravnom návrhu k rozpočtu na roku 2017. Čiže bez toho mm, opravného návrhu by to nešlo. Nie, nie, nie. Musíme sa najprv dohodnúť na rozpočtovej úrovni s tým, na tom, a pokiaľ ide o, e, zabezpečenie tých prostriedkov, s ktorými rátame, samozrejme, že e, to by muselo byť predmetom tiež opravného rozpočtu, 25 miliónov, ktoré prídu z INI. E a, a toto je všetko to, čo navrhuje komisia. A, a potom ešte e, nejaké tie zvyšky, ktoré by eventuálne zostali. Všetko to je na tom, aby sme to zvážili k, v rámci rozpočtu 2017. A ten balíček a všetky tie dodatky, ktoré by sa týkali toho priebežného hodnotenia VFR, to by bolo vlastne tých 57 miliónov eur v rámci partnerstva s tretimi krajinami, kde dodatočné úsilie bolo vykonané zo strany partnerských krajín, aby sa posnažilo li eh, rozvíjať také opatrenia, ktoré by boli tak ekonomické, alebo otázky, ktoré sa týkajú riadenia migračných tokov s partnerskými krajinami. A na toto máme tých 100, 150 eh, miliónov, s ktorými rátame a ktoré sú takisto navrhnuté zo strany komisie do rozpočtu roku, na rok 2017. Takže tuto máme eh, tie rozpočtové dopady, ktoré sú v súlade s súčasným VFR aj na rok 2017 v rámci toho súčasného poriadku. Čiže nebude tu nejaké, nebude treba vykonávať nejakú veľkú námahu na to, aby sme prekonali nejaké veľké prekažky. Je potrebné to prebehnúť v rámci diskusie o, roku 2000, o rozpočte roku 2017. A to, ak sa nám podarí dospieť k želateľnému riešeniu, ak dovolíte, eh, odozdám slovo pánovi Dolfikimu ktorý vám odpovie na ďalšie otázky. Merci, merci beaucoup. Uh, Ďakujem pekne. Questions. I will, uh, uh, Ďakujem pekne. Začnem tou prvou otázkou. Všetky boli veľmi zaujímavé. Isté, že musíme konať. A chcel by som odpovedať aj na otázku, koľko by to bolo, keby to bolo na 7 rokov, namiesto 3 či 4. Toto je prvý veľký príklad implementácie nových fondov pre rozvoj. Zhodli sme sa na to minulý rok v Addis Abeba v júli 2015. Hovorilo sa o väčšej miere domácej mobilizácie, ale taktiež zo širšieho hľadiska sa vníma práve takýto typ činnosti, čo nepoužívať peniaze ako granty, A len tak inak rozdávať to nie je možné. Musí to byť prepojené na pôžičky či investície do rizikového kapitálu. Na to musíme trvať. Čiže z tohto vyplývalo, že za 7 rokov budeme musieť investovať viac. No a práve toto je vhodný okamih na to, aby sme robili naozaj e, ro, ro, ro, prerozdelenie na, vo veľkej miere. Pokiaľ ide o slabosti FC, vieme, pán predseda, že Čína má peniaze, ale tie peniaze niečo stoja, stoja dosť veľa. Keď som bol pred, eh, ambasádorom v Ugande, prezident mi povedal, že by chceli obchodovať s Európanmi a nie s Číňanmi. Avšak vy nám neprinášate ponuky. A tento plán EFSD nám umožní práve pozitívne reagovať a tie peniaze budú viazané na istý princíp. Keď hovorím o prepájaní peňazí z EDF s peňazmi z rozpočtu, dá väčšiu úlohu parlamentu. Tak toto počúvame aj u nás na DEVE, keď hovoríme o strategickom plánovaní, teraz dojde k strednodobej revízii jednotlivých regulácií. A to nie z menového hľadiska, ale z politického hľadiska. aby som odpovedal, aký bude dopad e, z hľadiska vytvárania pracovných miest v budúci rok. Európsky fond pre udržateľný rozvoj sa netvári, že dosiahne odpoveď z krátkodobého hľadiska. My sa venujeme dlhodobému hľadisku, vytvárame základy pre investície, ktoré, kde si bude vyžadovať 2-3 roky na rozšírenie a potom 4 roky na uskutočnenie dobrých overených príkladov. Čiže máme skúsenosti, napríklad vieme, že keď budujeme cesty, tak e, dopady na hospodárstvo sa potom objavia po troch, 5, 6 rokov. Takže keď sa opýtate, koľko e, pracovných miest bude vytvorených prostredníctvom ASFD budúci rok, tak poviem nula. Avšak dôvera v investorov a v to, že takýto typ investícií priniesie výsledky, e, vyvolá oveľa vyššiu mieru investícií. Pokiaľ 60 finančných prostriedkov bude z EDF, tak tie peniaze musia byť investované v Afrike a nikde inde, pretože EDF e, toto má v podmienkách. Pokiaľ ide o peniaze z ENI, tak to musí byť v krajinách juhu a východu, čiže sa pokúšame, budeme sa pokúšať rešpektovať geografiu tak, ako to je nastavené v reguláciách súvisiacich s fondami. Pokiaľ ide o otázku rizika, pán predseda. Pýtate sa, prečo 11 a nie 15? V prvom rade tých pracovných miest, ktoré musíme vytvoriť, je 18 miliónov, nie 80 každý rok. Ale už aj 18 miliónov každý rok je dosť veľa. Pokiaľ ide o pákový efekt, tak navrhujeme 11 pretože je riskantnejšie e, investovať v Afrike, takže tam nemáme nastavených 15 ale tiež navrhujeme pokrytie záruky, čo je 50 e, finančných prostriedkov, čiže mobilizácia peňazí na pokrytie záruky namiesto tých štandardných 30-35 z EFSI, pretože tu je vyššia miera rizika, čiže navrhujeme vyššie percento peňazí, ktoré budú mobilizované na zabezpečenie, na záruku a menší pákový efekt z hľadiska prostredia, o ktorom hovoríme. Takže dúfam, že som týmto odpovedal na vašu otázku. No a na záver, pokiaľ ide o jednotné kontaktné miesta, preto budujeme systém na troch pilieroch, nielen na jednom. Chceme zosladiť všetky jednotlivé činnosti, o ktorých sa tu hovorilo, a zhrnúť ich do jedného prístupu, aby nedošlo k nejakomu zmetku či konkurencii medzi jednotlivými činnosťami. Viditeľnosť je kľúčová. A poviem niečo, čo som ešte nehovoril. A to, že tento plán pomôže pri mobilizácii európskeho súkromného sektora. Čiže je to naozaj tzv. win-win situácia, kedy vyhráva každý. Pomôžeme tým aj európskemu súkromnému sektoru, aby mohol investovať v Afrike a susedských oblastiach. A na toto sa musíme v budúcnosti stále viac a viac zameriavať, pretože to zabezpečí udržateľnosť eh, súkromných investícií. Ďakujem pekne za tieto oznámenia a za tú ambíciu, ktorú tým chcete odprezentovať, ale povedzte hlavám štátov a vlád, že by nemali podceňovať to, čo predstavuje táto výzva v súvislosti s demokratickým nárastom Afriky a že takisto aj tieto sumy nás môžu šokovať, pretože keď sa pozrete na tie pôžičky, ktoré sú poskytnuté s 11% úrokom, to vás chcem upozorniť, že pre elektrikárenskú spoločnosť to by nemala byť vlastne vytvorená alebo teda postavená na základe dotácií. V Argentíne, keď sa populácia ocitla voči e, kríze a nemala dostatok finančných prostriedkov, peňazí v hotovosti, tak prestala platiť elektriku a vodu. Takže netreba podceňovať finančné prostriedky, ktoré potrebujete, ktoré budete potrebovať. Aby ste mohli čeliť tým výzvam, ktorým budeme musieť zvládnuť. Ďakujem pekne za tento prvý krok dobrým smerom, alebo bude potrebné o tom ešte diskutovať. Pán Freza, ďakujem za to, že ste nám poskytli tie argumenty, aby sme mohli presvedčiť radu o potrebe zohľadniť eh, ešte aj toto, pretože je potvrdiť, eh, vytvoriť akési premostenie medzi revidovaním DFR v polovici a rozpočtom v roku 2017. Ďakujem kolegovia, myslím, že tým pádom môžeme uzavrieť eh, na základe tohto zhodnotenia naše zasadnutie. Teraz sa obracujem na každého z vás, pretože to nie je nič ťažké. Pán Delano a pán eh, Depre sú v dispozícii. Question d'hiver, s'il n'y en a pas, la séance est levée. Ďakujem, čiže zajtra začneme znova o 9. Budeme hlasovať.